meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier heute zu unserem Workshop über das. Äh, Vážení kolegovia, äh, vítajte na dnešnom stretnutí na tému äh, zmluvné právo. Je to vlastne poprvýkrát, čo sa dá sa povedať, tieto veci venujeme. Už po e, vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti a práve spolupráca e, s Európskym parlamentom je niečo, čo by sme chceli posilniť e, medzi teda parlamentom a ostatnými aktérmi. Práve preto tu chcem privítať zástupcov z iných parlamentov, z národných parlamentov, z našich členských štátov. Teší nás, že prišlo sem až 26 poslancov národných parlamentov, ktorí prijali pozvanie zúčastnice dnešného workshopu, dnešného stretnutia a poviem vám, z ktorých členských štátov e, tu máme dnes zástupcov. E, je tu zastúpených, teda sú tu pritom 13 poslanci. Máme tu poslanca z belgického aj národného zhromaždenia, aj zo Senátu. V Bulharsku, z Bulharska máme štyroch poslancov z Českej republiky, jedného senátora z Grécka, dvoch členov národného zhromaždenia zo Španielska dvoch poslancov, z Francúzska dvoch senátorov, z Maďarska jedného poslanca, z Malty jedného zastupcu tiež e, tamošieho parlamentu, z Polska tu máme e, dvoch senátorov a dvoch poslan- a jedného poslanca z Portugalska, takisto zástupcov z Rumunska, e, viacerých zástupcov zo Švedska, sú tu dvaja poslanci a zo Spojeného kráľovstva takisto jeden eh, poslanec zo snemovne lordov. Okrem toho tu máme eh, parlamenty eh, Dánska, Nemecka a Talianska, ktorý tu nemá síce poslancov vyslaných, ale iných predstaviteľov. Pokiaľ ide o dnešný program, o dnešný program, tak máme vlastne ako keby dva workshopy, dve časti, dva panely. E, jeden z nich bude viesť pán Baldasáre, ktorý je predsedom výboru pre e, právne e, záležitosti a ten druhý panel tam bude predsedať e, pani Diana Wallis, pani podpredsednička Európskeho parlamentu. Pani Wallis bola spravodajkyňou aj k istému predpisu. Uvidíme, či to tak bude naďalej. A mám ešte na vás jednu požiadavku, milí kolegovia. Ak sa chcete prihlásiť o slovo, mali by ste mať e, k dispozícii e, v rámci vašich dokumentov taký dokument, ktorý môžete vyplniť, tým sa môžete prihlásiť o slovo, čo je pre nás e, jednoducho taká ľahšia situácia, keďže vás osobne nepoznáme a keď nám teda odvozať tento vyplnený alebo tento papier, tak jednoducho lepšie vás ja, alebo my vás budeme môcť lepšie vyvolať. A ešte chcem povedať, ku koncu dnešného workshopu pred dverami máme, alebo budeme mať e, pripravený taký malý obed a potom o 13.30, pretože v tom e, čase e, bude zastúpenie teda stretnutie komisie, príde, príde pani Reding, ktorá nám tiež porozpráva čo nového v tejto veci na komisii, takže toľko k programu. A teraz by som poprosil pána podpredsedu Rafaela a Baldasareho, aby vystúpil, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcel e, tu privítať všetkých účastníkov, všetkých kolegov poslancov z členských štátov, z národných parlamentov. Veľmi nás teší, že sú tu dnes medzi nami, že prišli a myslíme si, že ten čas je naozaj veľmi vhodný na toto stretnutie, pretože sa vytvárajú momentálne úzke vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. E, máme tu dva panely, dve panelové diskusie. Prvá z nich sa e, volá Prečo potrebujeme zmluvné právo Európskej únie? E, ide vlastne o predpisy, o legislatívu, ktorá nám spoločne e, pomáha vytvárať rovnaké e, podmienky pre, e, pre, našich, pre naše subjekty, pre našich podnikateľov a je to požiadavka toho, aby vnútorný trh, aby jednotný trh Európskej únie fungoval efektívnejšie. Nemyslím si teda, že musím nejako obšírne sa venovať téme, prečo potrebujeme zmluvné e, právo EÚ, kontraktuálne právo. E, nakoniec samotní e, rečníci sa k tomu vyjadria tiež. Našim prvým hostom v rámci tohto panelu je pán Hans Schulte Nölke z Univerzity v Osnabrücku z Inštitútu pre európske právne štúdie. On bude mať príspevok na tému spoločný referenčný rámec a ako to súvisí teda s, e, s kontraktuálnym právom. Nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy a páni, Chcel by som vám predostrieť e, výsledky jedného dokumentu, ktoré som e, s pánom profesorom Frederikom Folom z Polska a, a mojim kolegom pánom Bušom. Musím vám povedať veľmi priamo a otvorene, že som sa zúčastňoval, respektíve bol som človekom, ktorý sa zúčastňoval takýchto e, vedeckých prác. Ja som bol koordinátor tejto vedeckej e, siete, ktorá v podstate mala isté spoločné referenčné údaje a spolupracovníkmi bol, bol aj expert E, človek z expertnej skupiny e, z Európskeho parlamentu, ktorý v podstate naďalej na tomto pracuje. Pokiaľ ide o tých mnoho e, veci, o ktorých by som mal hovoriť, a chcel by som sa hlavne sústrediť na dve veci. Jedna z tých vecí je to, že pokiaľ ide o tento referenčný rámec, tam je potrebné si sa veci objasniť. A druhá vec, aká je perspektíva týchto spolu pracujúcich istým spôsobom istú opciu e, takéhoto zmluvného práva vlastne zanechať alebo e, presadiť. Na tom texte, ktoré máte pred sebou, tam e, v podstate vidíte, že je, to bolo 6 tisíc strán, ktoré sme vypracovali, ale ten titul zniel e, Zásady, definície a modely európskeho súkromného práva. To bol vlastne ten referenčný rámec a toto bolo vypracované istou sieťou. Ja, tak ako som povedal, som bol koordinátorom tejto siete a bolo to 51 <clears throat> vedeckých pracovníkov, ktorí sa tohto zúčastňovali zo všetkých členských štátov. Išlo o obdobie 2002 až 2009 a tam sme sa v podstate zaoberali práve takouto vedeckou prácou, ale samozrejme, že sme sa opierali <clears throat> Opierali sme sa o práce, ktoré boli vykonané už v 80. rokoch a samozrejme aj o americké e, práce v tejto oblasti. <clears throat> Ďalší diapozitív, prosím. Was ist der DCFA? Es ist natürlich nicht nur ein Buch, čo je vlastne toto DSF? A <clears throat> to samozrejme, že nie je len nejaký zborník kniha, ktorá bola vypracovaná, ale mal to plniť isté funkcie. A tie funkcie som vám tam uviedol. Kľúčovou funkciou, hlavne pokiaľ ide o <clears throat> túto prácu prirodzene, že je to informačný zdroj. Malo by to byť informačným zdrojom, encyklopédiou, do ktorej je možné sa pozrieť a, a zistiť v podstate, ako to vlastne s tým právom vyzerá v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o zmluvné právo, <clears throat> pokiaľ ide o um, tieto právne záležitosti a to je samozrejme veľmi veľa. Ale je to vlastne ešte o niečo viac a preto to možno bude zaujímavé pre politické procesy, pretože túto prácu podľa amerického vzoru sme rozdelili tak, že každý ten, táto kapitola sa zaoberá istým modelom, respektíve modelovou vetou, ktorou začína a tieto pravidlá sme takým spôsobom naformulovali, že to skutočne v podstate predstavuje veľmi e, dobré východisko, pokiaľ ide o právne otázky, aké to môže mať vlastne um, dopady. Je to inšpiračný zdroj tak uh, pre tých uh, <clears throat> zákonodarcov, ktorí sú v jednotlivých členských štátoch, ale aj v Európskej únie. A samozrejme, že oni takýmto spôsobom využívajú vlastne túto prácu. A v úvode k tejto práci sme vlastne počiarkli, že pomocou tejto práce istým spôsobom, hádam, bude politická vôľa môcť vlastne vytvoriť istý občný nástroj, istý stavebný materiál, tak povediať, z čoho bude možné potom vychádzať v nadväznosti na spracovanie otázok e, zmluvného práva. A samozrejme, že vám poviem, že čo tento text vlastne nie je. Nie je to politicky mienený návrh v nadväznosti na nejaké rozšírenie e, občianského zákonníka. Sice sú isté osobné ehm, názory niektorých ľudí, ktorí tvrdia, že by toto bolo veľmi rozumné, ale e, k takémuto stanovisku sme v podstate nevyzývali, pretože e, ako uvidíte, dosť sme boli skeptickí, pokiaľ išlo o túto záležitosť a skutočne to nie je nejaké kolektívne pledoje, nejaká prozba o to, aby sa zriadil občianský zákonník v kolektívnom slova zmysle. Je to len referenčná práca, je to zdroj informácií a bolo to vypracované na to, aby to bolo užitočné pre zákonodárcov a hlavne pre vypracovanie istého občného nástroja. Ďalšiu fóliu, ďalší diapozitív, prosím. A keď sa na to pozrieme trošku detaľnejšie, tak môžeme potom konštatovať, že každá z týchto kapitol, každý ten článok pozostáva z troch rozličných textov, pretože máme tam článok a potom tam máme pripomienky a potom poznámky. V tom článku to je modelové pravidlo treba eh, čas, kedy v podstate sa uzatvára nejaká zmluva alebo čas, na aký platí takáto zmluva. To sú samozrejme modelové záležitosti. Je to niečo, čo nazývame spoločnými pravidlami, pretože my sme boli presvedčení, že vlastne takto to platí vo všetkých členských štátoch, ale zistili sme nakoniec, že vlastne to tak nie je. To znamená, že nevieme nájsť nejaké spoločné pravidlá všetkých členských štátov a potom sme jednoducho uh, vypracovali tie tzv. pevné pravidlá. To sa nám zdalo, že to sú tie pravidlá, ktoré by skutočne vlastne zapadali do toho um, prúdu, stredného prúdu v EÚ. A samozrejme, že veľmi dôležitým uh, účelom týchto pravidel je vypracovať ich z toho dôvodu, aby slúžili ako isté východisko Môžeme sa sa napríklad pozrieť, máme tam povedzme nejaké pravidlo v nadväznosti na uzavretie zmluvy, kedy bola zmluva uzavretá, potom tam môžeme niečo k tomuto objasniť, potom tam máme uvedené nejaké príklady, potom tam máme isté poznámky a tam máme vlastne právne porovnanie informácie, ktoré slúžia k tomu, <clears throat> aby sa členské štáty v podstate nad tým zamysleli a aby vedeli nájsť otázku na svoju, odpoveď na svoju otázku. Ďalší diapozitív, prosím. Was ist drin und wie ist der... Čo vlastne je uh, tam zaplacované DSFA? A chcel som vám to zjednodušiť, pokiaľ ide o túto tabulku. Uh, Vidíte tam len 10 článkov. Dá sa povedať, že tie články sú v, typicky v podstate veľmi krátke. Dvojka sa zaoberá zmluvami, trojka podlžnosťami. Ako vidíte, je to takmer 300 článkov v, tej, e, v tom Zväzku 4 to sú mimoriadne zmluvy, to sú povedzme kupné zmluvy, zmluvy o dodávaní <clears throat> služieb a tak ďalej potom sú to, je to delik, zaoberá sa to deliktami a tie ob, zväzky 8 až 10, to sú tie tzv. trusty, tie nadácie v tom pravom slova zmysle. A samozrejme, že pokiaľ ide o tieto časti, čím sa vlastne tá Európska komisia bude zaoberať, to zatiaľ v podstate pracujú len na výťahoch z prvých troch zväzkov a pravdepodobne ešte sa budú zaoberať aj zväzkom číslo 4, pretože tam ide o kúpne zmluvy a ide tam o obrovskú masu, prakticky 300 článkoch, asi nebudú všetky potrebné, takže ten výsledok samozrejme bude ďaleko, ďaleko menší ako tých 300 článkov, ktoré tam máme v súčasnosti. Ďalší diapozitív, prosím. Záverom ešte niekoľko poznámok. k tým siedmým obciam, ktoré Európska komisia v zelenej knihe predložila k diskusii. Toto sú obcie, ktoré sú veľmi rozmanité a samozrejme, že ak to si to chcete prečítať eh, v písomnej forme, nájdete v podstate eh, isté veci, ale toto vám nemôžem teraz popisovať, takže preto by som vám to chcel predostrieť len v istých kontúrach. Keď sa pozrite na týchto sedem obcí, celkom jasne zistíte, že je tá veľmi ostrá hranica medzi tými prvými štyrmi obciami a tými poslednými tromi obciami. Tie prvé štyri obcie, to sú tie obcie, ktoré sú ďaleko menej invazívnejšie v nadväznosti na eh, tie právne systémy, ktoré fungujú vlastne v jednotlivých členských štátoch. To znamená, že tie by mali fungovať vlastne len na tej európskej úrovni, kdežto tie posledné tri, tie by naozaj veľmi tvrdo zasiahli do právnych systémov jednotlivých členských štátov. Mohli by byť samozrejme trošku menej invazívni, keby sme sa zamysleli samozrejme nad istými dopadmi a my sme v našom materiáli jasne popísali, že tá opcia 4 by v podstate vlastne istým spôsobom e, zahrnula aj tie opcie 1, 2 a 3. Takže ak e, by sme nezvolili túto opciu číslo 4, tak by sme asi boli pod veľmi veľkým tlakom potom. Potom ešte je tam ďalšia vec, to zhodnotenie toho, že či je takýto občný nástroj je vlastne dobrý, to teraz nemôžeme um, vlastne um, predostrieť, pretože tam je potrebné sa zamyslieť nad tým, že v akej oblasti vlastne by sa toto aplikovalo a tak ďalej, pretože tento občinný nástroj je mimoriadne dôležitý vtedy, keď v podstate cieli táto aplikácia na vnútorný trh. A keď sa teraz na to pozrieme, tak uvidíme, že máme veľký, uh, veľkú prácu práve v oblasti e-commerce, takzvaného, to znamená elektronicky uzatváraných zmluv. Tam by sme to v podstate mohli ob- ohraničiť na túto hranicu, ale sú samozrejme potom ešte aj cezhraničné zmluvy, ktoré by v podstate mali spadať vlastne do tejto skupiny a toto by malo vlastne tú výhodu, že relatívne by sme veľmi zacielene sa mohli zamerať na tento trh a um, mohli by sme splniť očakávania vnútorného trhu. Potom ešte je ďalší, druhý veľmi dôležitý bod. Pokiaľ ide o právny systém v jednotlivých členských štátoch. Museli by sme zabezpečiť, aby sa takýto občný nástroj naozaj presadil a o tom tam by bola možnosť pre v niektorých členských štátoch, nie vo všetkých, že vlastne by sa istým spôsobom obmedzila tá ochrana spotrebiteľov a hlavne pokiaľ ide o tie malé a stredne veľké podniky, tam by sme sa museli nad tým zamyslieť, pretože tento občný nástroj by tým sa stal vlastne neatraktívny, keď by vlastne tento spotrebiteľ nemohol vlastne veriť takýmto veciam. To znamená, že potom by vlastne podniky neboli povinné takéto veci dodržiavať, ak by to bolo proste niekde v eh, takejto eh, európskej eh, mekej legislatíve, ale samozrejme, že práve sa snažíme veľmi tvrdo v rámci Európy chrániť toho spotrebiteľa. Potom samozrejme tento občný nástroj by mal precízne v podstate byť musí, musí proste e, patrične byť v súlade s patričnou smernicou, pretože tam e, jednoducho nie je možné, že by sme sa rozhodli pre tento občný nástroj, respektíve pre smernicu. Takáto situácia nikdy nebude, pretože nie všetky právne otázky by sa tým dali vyriešiť a tým pádom v podstate to vyvoláva istý veľký tlak na e, európske spoločenstvo. Myslím si, že obidve tieto veci budeme musieť proste prijať ak to bude dobre skoordinované, malo by to fungovať, pokiaľ ide o tú opciu 6 a 7, tam zatiaľ v podstate nevidím nejakú kompetenciu, respektíve potrebu, aby sme toto masívne presadzovali do európskeho právneho poriadku a záverom. Medzinárodný nástroj má len vtedy význam, keď vlastne všetci tí, ktorí ho majú používať, ho považujú za isté obohatenie, za istú výhru a nie za stratu, pretože ak sa na toto budeme pozerať ako na stratu, pretože samozrejme, že máme aj na národné autonómie, ktoré obraň, ochraňujú spotrebiteľov a tak ďalej. Ale <clears throat> musíme sa zamyslieť nad tým, že čo by to vlastne v takomto prípade znamenalo. Relatívne je to jasné, pretože ak sa nám podarí vlastne občný nástroj takto presadiť cez politické inštancie, tak by to mala byť pozitívna práca Malo by to byť niečo, čo by tu Európu naozaj spravilo v podstate atraktívnou a čo ja považujem za mimoriadne atraktívne, je, že nielen tá Európa by mala vlastne istú možnosť, ale aj naše podniky by mali možnosť naozaj počítať uh, s ďaleko vyšším, uh, vyššou normou ochrany. A z toho odborného hľadiska, ale keď sa na to pozerám aj z politického hľadiska, mne sa zdá, že toto by bola tá správna cesta, pretože ja si to tak predstavujem, že keby sme prijali medzinárodný nástroj, tak by podniky vlastne dostali tú možnosť prostredníctvom istej kvalitatívnej nálepky vlastne niečo robiť. A takýto občný nástroj by mohol veľmi veľa znamenať a hlavne pokiaľ ide o zákazníkov takýchto podnikov mohli by tomu naozaj dôverovať. A ja si viem predstaviť, že toto by mohlo viesť k posilneniu európskej identity, hlavne tej oblasti e- e-commerce by to mohlo byť, to znamená elektronicky uzatváraného obchodov, by to mohlo naozaj byť veľkým prínosom. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. <coughs> Grazie al dottor Schulz-Nolke. Credo che il suo intervento sia stato... Ďakujem pekne, pán doktor. Šulte Nolke. Myslím, že tá prezentácia bola veľmi zaujímavá, pokiaľ ide o obsah, pokiaľ ide o štruktúru, aj e, vlastne celý význam e, DCFR. A takisto aj tej myšlienky e, využívania fakultatívneho nástroja. To celkom určite nás eh, bude inšpirovať do ďalších úvah, do ďalších diskusí na túto tému. Teraz sa eh, pozrieme na trochu inú tému a to je umožňovanie alebo uľahčovanie eh, transakcií, cezhraničných transakcií na našom vnútornom trhu. Našim prvným, prvným hostom je Lena Linajma, ktorá je ktorá pracuje na Eh, obchodnej, eh, na obchodnej komore eh, vo Fínsku. Ďakujem pekne, dámy a páni, teší ma, že sa môžem vyjadriť k tejto téme. Myslím si, že všetci sme boli sklamaní, pokiaľ ide alebo sme sklamaní, pokiaľ ide o nesatočný počet cezhraničných transakcií, v Európe, napriek tomu, že tu máme moderné technológie a najmä teda pokiaľ ide o e, nákup spotrebiteľov u e, podnikov. A jeden e, z dôvodov je, že máme v Európe 27 odlišných legislatívnych e, súborov, pokiaľ ide o e, zmluvné právo, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Tento problém je e, veľmi zložitý, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, hlavne tie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho e, reťazca. Práve tieto malé a stredné podniky väčšinou e, nemajú k dispozícii veľa administratívnych zdrojov a e, vo všeobecnosti platí, že takmer nikdy nemajú nejaké odborné právne zdroje k dispozícii. Častokrát teda si ani tieto malé stredné podniky neuvedomujú, že im chýba <laughs> takéto európske zmluvné právo, že vlastne neexistuje. E, môžu si myslieť, že zmluvné právo je harmonizované v celej EÚ, že je vlastne rovnaké vo všetkých krajinách a keď sa e, dozvedia, že tomu tak nie je, častokrát sú šokovaní. A e, vedie to častokrát k tomu, že mnohé podniky vlastne ani nechcú E, podnikať v zahraničí, keď si e, uvedomia, že v každom členskom štáte EÚ naozaj je tento e, právny režim odlišný, najmä preto, že v niektorých členských štátoch boli pridané, bol pridaný tzv. gold plating do legislatívy ochrany spotrebiteľov. Minulý jún sme vo Fínsku vykonali Eh, na obchodnej komore istú, istý prieskum. Spýtali sme sa našich firiem, aký je hlavný dôvod, prečo, alebo aký je hlavný, hlavný problém, hlavná ťažkosť eh, v súvislosti s medzi eh, zahraničným obchodovaním so spotrebiteľmi a povedali väčšina z nich, že odlišná legislatíva, ktorá je aplikovateľná v jednotlivých členských štátoch, vlastne vedie k právnej neistote, k vysokým nákladom a to je práve ten hlavný problém, hlavný, hlavná ťažkosť, ktorej oni musia čeliť v takomto cezhraničnom obchodovaní. Takisto spomenuli aj odlišné pravidla, pokiaľ ide o litigácie v jednotlivých členských štátoch, e, spomínali e, aj e, možno jazykové problémy alebo logistika, ale to nebola až taká vážna téma, ako odlišnosť legislatívy, ktorá platí v jednotlivých členských štátov. Preto iba chcem spomenúť e, túto tému, lebo chcem, aby bolo jasné, že naozaj tá téma, o ktorej dnes hovoríme, je, je veľmi e, závažnou problematikou. V Európe máme aj mm, Európsku organizáciu e, obchodných komor, ktorá tiež e, vykonáva podobnú štúdiu. Zatiaľ má okolo tisíc odpovedí, vyše tisíc odpovedí a tam tie výsledky sú veľmi podobné, ako sme e, získali my. E, teda e, väčšina podnikov hovorí, že odlišná legislatíva je veľkou prekážkou v cezhraničnom obchodovaní. Takže naozaj by sme mali vážne pristupovať k našej snahe situáciu vylepšiť. Pokiaľ ide o našich finských respondentov, viac ako polovica z nich si myslí, že harmonizácia a zjednodušovanie E, zmluvného práva by umožnilo e, podnikom zvyšovať svoj predaj v iných krajinách EÚ. Ako som už teda povedala, máme e, v EÚ 27 odlišných režimov, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. A do istej miery to vyplýva práve z toho gold platingu, ku ktorému dochádza v niektorých krajinách. A vedie to k mnohým, mnohej, mnohej vysokej neistote alebo až zmetkom. Dávam vám Eh, príklad vo Fínsku sa eh, ľudia sťažujú napríklad, že keďže my máme tento gold plating, tak eh, lehota hm, právnej zodpovednosti hm, vo Fínsku nie je 2 roky, tak ako je to napísané v smernici, ale je to iný limit. Čiže napríklad, ak máte nejaký problém v aute a ten sa objaví až 2 roky po predaji, tak potom nejaký fínsky podnik vlastne E, kontaktuje svojho výrobcu automobilu, svoju automobilku povedzme v Nemecku alebo v Francúzsku a tí mu povedia, no ale dva roky vypršali, čiže už nás to nemusí zaujímať, už to nie je náš problém. A tým pádom e, na to dopláca práve ten predajca automobilov vo Fínsku, kde máme iný časový limit a je to, je to problém a treba si niečo spraviť. Samozrejme, momentálne prebieha snaha harmonizovať e, spotrebiteľské smernice, v EÚ podľa všetkého je veľmi e, náročnou úlohou dosiahnuť kompletnú harmonizáciu bez akéhokoľvek e, národného gold platingu. Chcela by som teda pozbudiť všetky e, krajiny EÚ v tom, aby sa naozaj snažili dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru harmonizácie. Isté, nejaké rozdiely asi budú musieť existovať aj naďalej, ale tie by sa nemali týkať takýchto lehôd, ako som spomínala, eh, alebo napríklad eh, nákladov na eh, vracanie výrobkov v prípade chýb a niektorých ďalších oblastí. Pokiaľ sa takéto základné veci nezharmonizujú, tak úprimne povedané domnievam sa, že tá snaha o harmonizáciu týchto legislatív nám asi veľmi na veľa nebude. Pokiaľ ide o kontraktuálne alebo zmluvné právo v EU, ktoré by bolo plne harmonizované, to asi nie je realistické. Ale mohli by sme vytvoriť istý fakultatívny nástroj, pričom je ale dôležité, aby to nezostalo na úrovni iba nejakého akademického cvičenia. Je potrebné, aby sa takýto nástroj mohol prakticky využívať zo strany firiem, aby to nebola iba teória. Otázka teda je, či by firmy, či by podniky praxi akceptovali takýto fakultatívny nástroj, pretože úspech takéhoto nástroja bude práve závisieť od nich. Môže sa stať, že združenia, spotrebiteľské združenia alebo spotrebiteľské orgány nebudú veľmi ochotné e, ísť touto cestou, budú skôr e, také váhavé, ale v každom prípade budú to podniky, ktoré e, zohrajú hlavnú úlohu v tom, či takýto fakultatívny nástroj naozaj bude realistickým riešením pre podniky alebo nie. A čo o tom rozhodne? Čo je ten hlavný faktor? E, hlavná e, odpoveď na túto otázku podľa mňa je e, predvídateľnosť. Právnici, ktorí rozhodnú o tom, aká, aké zmluvné právo sa bude používať. Títo právnici sú väčšinou veľmi konzervatívnej povahy, nemajú radi rizika, sú opatrní a práve preto je e, potrebná predvydateľnosť. Pokiaľ niekto vstúpi do zmluvného vzťahu, musí tam byť istota, že zmluva bude e, platiť. Nemôže tam byť žiadna neistota, alebo takmer žiadna neistota, pokiaľ potom ide o tú transakciu. A akým spôsobom dosiahneme, aby tento e, fakultatívny nástroj bol dostatočne predvydateľný pre podniky? Prvá odpoveď na túto otázku je jednoznačnosť, jasnosť. Ten text musí byť natoľko jasný, že všetci v Európe ľahko pochopia zmysel tohto nástroja. Takisto by som e, bola proti používaniu krížových odkazov, pretože e, takýto text by bol veľmi náročný na čítanie, pokiaľ by sa využili. Ďalej, jeden z problémov predvydateľnosti bude, aspoň zo začiatku, nedostatok e, súdnej praxe. Ak treba ísť na súd v prípade vnútorného domáceho práva, už vieme, ako naše súdy pravdepodobne interpretujú danú legislatívu. Nejaké skúsenosti s tým už máme, ale pokiaľ ide o nový nástroj a e, nikdy na súde e, sa ešte táto legislatíva nejakým spôsobom neinterpretovala, tak kto na seba zoberie to riziko e, zacítiť na vlastnej koži, akým spôsobom súdy budú interpretovať tento predpis. Čiže to je taký ďalší, mm, e, ďalší, ďalší problém. Samozrejme, text bude musieť byť e, jasný, priehľadný a musia sa podniky na neho môcť ľahko spolahnúť e, tým skôr, že vlastne nemáme v dispozícii túto súdnu prax súčasťou predvydateľnosti je aj nakoľko kompletný mm, nakoľko kompletné budú tie pravidlá, ak tam budú nejaké nedostatky, e, nejaké veci, ktoré tam budú chýbať a bude to znamenať, že do istej miery e, v zmluve môžeme aplikovať aj, aj, e, mm, aj národné právo, tak zase sme tam, kde sme boli predtým. A vlastne Opäť je tu riziko aplikácie národného práva. To by nám nepomohlo. <laughs> Ďalšia e, možnosť, pokiaľ ide o tento fakultatívny nástroj, ďalšia otázka je, aké e, náročné bude mať pravidla B2B, B2C a nakoniec aj C2C. E, ako tieto tri oblasti dať do jedného nástroja? ak e, napríklad ide o zmluvu medzi dvoma veľkými firmami, netreba tam mať žiadne ustanovenia o ochrane spotrebiteľa, ale pokiaľ je to napríklad malý podnik a veľký, e, nadná, veľká nadnárodná firma, tak zrazu tá situácia už je odlišná. Dávam konkrétny príklad. E, DCFR obsahuje tému o nevyžiadaných službách alebo tovare. Je tam napísané, že žiadna zmluva nevyplýva z z nereakcie e, spotrebiteľa, pokiaľ dostane nevyžiadané e, služby alebo tovar. To je v poriadku. Ale pokiaľ naša interpretácia bude taká, že to znamená, že ak aj firma dostane takýto nevyžiadaný e, tovar, bude zmluva už v tom prípade záväzná? Dúfam, že nie. Aspoň teda si myslím, že takto nie je. Myslím, takto by to asi podniky nechceli mať. Čiže to je konkrétny príklad, ktorý dúfam vám jasne hovorí o tom, ako náročné naformulovať e, e, právo ochrany spotrebiteľov vo všeobecnom zmluvnom práve, pretože ako to naformulujete e, tak, aby sa to týkalo aj transakcií medzi firmami, medzi spotrebiteľmi, medzi firmou a spotrebiteľom a tak ďalej. Všetky tieto jednotlivé scenáre tam zahrnúť. Jednoducho nie je jednoduché. Samozrejme, podniky sú veľmi odlišné. Nemôžete Eh, rátať s tým, že pokiaľ sa použije eh, nejaká štandardná zmluva, takže tá strana, ktorá poskytuje eh, tú zmluvu alebo pripravuje, je vždy tá silná tá silná strana. Možno, že ten, ktorý práve že nakupuje, to je možno, že práve tá veľká medzinárodná firma, ktorá oveľa lepšie sa vyzná do e, zmluvného práva. A pokiaľ e, bude považovaná e, v tom texte za de jure slabšiu stránku, nebude to odzrkadlovať skutočnosť a mne by sa taký výsledok e, nepáčil minimálne. Takže ja nehovorím, že táto úloha je, je úplne nemožná, nezrealizovateľná. E, otázka samozrejme znie aj, koľko detajlov e, tam bude napísaných, to súvisia s tou interpretáciou jednotlivých súdov. Ja si myslím, že ten text je veľmi e, detailný, pokiaľ ide o právnu tradíciu e, v severských krajinách, ale v niektorých iných krajinách to možno nie je e, príliš detailné alebo veľmi detailné. My na severe sme zvyknutí interpretovať všeobecné výrazy a nebojíme sa takýchto všeobecných výrazov, ale nie sme naopak zvyknutí na také veľmi detailné formulácie. Čiže aj v tejto veci bude treba dosiahnuť istý kompromis, nakoľko detailné by tie formulácie mali byť. Pokiaľ ale budeme mať eh, nakoniec eh, dobrý, jasný text, tak treba aj o ňom informovať, pretože podniky a ich eh, zamestnanci budú musieť vedieť, musia byť informovaní, že takýto nástroj existuje, lebo ináč ho používať nebudú. A E, práve všelijaké podnikateľské združenia e, a podobné, e, podobné asociácie budú mať túto úlohu. Samozrejme, do začiatku tam určite bude sa neochota, ale aj na to budú potrebné zdroje. Potrebujeme pripraviť nejaké brožúrky, rôzne materiály, kde sa vysvetlí, aký je zmysel tohto nástroja, aký je jeho cieľ, ako vznikol, ale to nestačí. Nemal by to byť iba marketingový materiál, mali by tam byť aj jasné vysvetlenia obsahu tohto fakultatívneho nástroja. Mali by tam byť e, tie najčastejšie e, kladené e, otázky, otázky a odpovede, aby si firmy mohli sami povedať, či majú chuť využiť tento fakultatívny nástroj alebo nie. A chcela by som ešte dodať, že vytvorenie alebo príprava takýchto marketingových materiálov by v žiadnom prípade e, nemala, e, nemala zostať na kolegoch, ktorí pripravili tento dokument. Samozrejme, ja rešpektujem pána profesora Šulte-Nolkeho, ale treba tie brožúrky napísať e, v takom jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre naše podniky, ktorý, ktorý je taký skôr neutrálny, a e, tým pádom e, právnici dajú vlastne, ktorí si prečítajú ten dokument e, odvahu tým podnikom, aby naozaj využili tento fakultatívny nástroj. Hovorili sme teda o tej hlavnej prekažke e, cezhraničného obchodovania, odlišná legálna právna situácia jednotlivých členských štátov. Naozaj harmonizácie potrebujeme viac, najmä pokiaľ ide o legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa a dúfajme, že tento e, nástroj bude jednou z odpovedí na tieto výzvy, ale všetci budeme musieť pracovať na to, aby ten nástroj bol naozaj predvydateľný, aby bol jednoznačný, jasný a aby sme potom jeho používanie aj e, podporili v rámci takýchto marketingových kampaní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne e, pani spravodajkyni za mimoriadne komplexné vysvetlenie komplikácií, ktorými sa stretávajú podniky pri vytváraní zmluvných vzťahov v Európskej únii. Nazdávam sa, že vieme pochopiť, čo to všetko znamená z hľadiska vnútorného trhu a rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov medzi jednotlivými podnikmi a ako to obmedzuje naše hospodárstvo. Pretože E, to mm, neumožňuje e, produktívnemu systému e, sa rozvíjať a rásť. Veľmi konkrétne ste pokazali na komplikácie a rizika, ako aj možnosti, ktoré ponúkajú fakultatívne nástroje. Napriek tomu je tu určitý priestor na optimistický pohľad, čo nás povzbudzuje. A teraz odovzdávam slovo pani Žividrol Novákovej e, zo Slovinskej organizácie spotrebiteľov. Takže pôjde o pohľad spotrebiteľov, vážený pán predseda, e, vážené dáme, dáme a páni vážení zástupcevia Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Európske právo a právo, ktoré mm, upravuje práva spotrebiteľov, sa vyvíja v Európskej únii podstatne pomerne dlho. E, existujú určité základy práva, ktoré e, chráni e, práva spotrebiteľov. V súčasnosti je bežné a normálne, že existujú takéto právne úpravy. Našim cieľom je vyvinúť minimálne spoločné právne základy bez ohľadu na to, kde čo e, niekto predáva alebo kupuje, musí to byť upravené spoločnými e, pravidlami, na ktoré sa dá spolahnúť tieto e, minimálne úprava, minimálna e, harmonizácia znamená, že európsky e, zákonodárca stále má určitú prúžnosť. To isté platí aj pre národných zákonodárcov pri úprave vnútorného práva a je to možné napasovať na vnútroštátnu legislatívu. Existuje taktiež aj cez hraničné obchodné transakcie a e, s tým sú spojené aj určité e, náklady. E, to môže v niektorých prípadoch znižiť dôveru spotrebiteľov a preto treba legislatívu tvoriť na úrovni Európskej únie. Kompletná harmonizácia E, spotrebiteľského práva by e, znížila náklady na cezhraničné transakcie, avšak e, je stále otázne, či je možno dosiahnuť úplnú harmonizáciu. Keď hľadáme konkrétne odpovede na tieto otázky, otázky konštatujeme, že podľa podnikov e, nie je nevyhnutné mať e, rovnaké pravidla v 27 členských štátoch. Nepovažujú to za nevyhnutné na to, aby e, objem obchodu nadalej rastol. Avšak na druhej strane existujú organizácie spotrebiteľov, ktoré sú si vedomé, že existujú problémy, keď e, m, mm, sa snažia napríklad o konzo, e, poskytnutie konzultačných mm, rád e, svojim spotrebiteľom. Za každým do otázky, prečo chýbajú tu e, príslušná m, mm, harmonizácia ide o určité problémy súvisiace s e, rôznymi e, e, jazykmi a možnosťou presadzovania práva. E, je tu aj otázka m, mm, e, dodatočných e, m, mm, nákladov na zabezpečenie služieb alebo náhradných diel, dielov a mm, častokrát spotrebitelia e, sa rozhodnú pre nákup e, v lokálnych obchodoch, kde si môžu pozrieť E, tovar a overiť si jeho kvalitu. Čo sa týka e, elektronického obchodu, treba existovať, že existujú určité e, dôvody na menšiu rozšírenosť tohto druhu obchodovania. To spočíva v tom, že spotrebitelia sa obávajú zneužitia osobných údajov alebo mm, mm, mm, zneužitie svojich kreditných kariet a že z toho môžu mať e, určité e, problémy z hľadiska e, ručie. Spotrebiteľe častokrát nakupujú v susedných štátoch Častokrát totiž e, ovládajú reč e, obyvateľov susedného e, štátu, i keď si uvedomujú, že sú tu určité problémy pri prisadzovaní svojich práv. Organizácie spotrebiteľov e, nadobudli e, skúsenosti, že e, e, značnou prekážkou pre cezhraničné transakcie a pre rozvoj vnútorného e, trhu e, predstavuje mm, mm, chybajúci systém na riešenie problémov spotrebiteľov a e, viacerých právnych otázok spotrebiteľa e, sa nazdávajú, že e, práva, ktoré si nedokážu presadiť, ich znistujú. Týka sa to aj elektronického obchodovania. Preto my, e, organizácie spotrebiteľov, by e, sme chceli uviesť, že pre rozvoj vnútorného trhu je e, nevyhnutné nájsť vhodné formy na presadzovanie práv spotrebiteľov a účinné formy riešenia problémov a presadzovanie práv spotrebiteľov pri problematickom tovare. E, to by umožnilo mm, lepšie fungovať vnútornému trhu a e, e, nadalej rozvieť elektronické obchodovanie. Európska komisia začala pripravovať smernicu, ktorá by mala zohľadniť rôzne národné úpravy Taktiež e, e, sa nás dáva, že treba e, naďalej rozvieť úpravu práv spotrebiteľov. Návrh komisie prechádza prvým čítaním v parlamente, v Európskom parlamente a mm, mm, tam sa vyjadrujú kritické poznámky ohľadom úpravy práv spotrebiteľov. Mm, sú prizvení odborníci, ktorí poukazujú na eh, problémy, že vo viacerých eh, štátoch eh, môže dôjsť dokonca k spochybneniu existujúcich práv. Existuje napríklad v legislatíve, takéto príklady v legislatíve slovenského štátu absolútna harmonizácia by znamenala e, e, stratu e, možnosti pre národné parlamenty príjmať prúzne riešenie. Parlamenty by mali mať možnosť reagovať na konkrétne problémy na vnútornom trhu a tým umožniť normálne fungovanie tohto trhu aby, je dôležité, aby vedeli priamo reagovať na potreby svojich spotrebiteľov. Táto smernica eh, by mohla mať iné účinky a eh, to by mohlo znižiť eh, istotu spotrebiteľov a preto spotrebiteľe vyzývajú európske inštitúcie, aby toto všetko prehodnotili, aby sa zasadzovali o minimálnu harmonizáciu. Je nevyhnutné zabezpečiť dobrú ochranu spotrebiteľov a smernica by sa mohla stať nástrojom, ktoré by zohľadňovala potreby vnútorného trhu, ale zároveň aj práva spotrebiteľov. A potom by bolo možné e, mať spokojných e, spotrebiteľov, e, ktorí budú nakupovať či už na vnútornom trhu, alebo cez hranične v susedných štátoch, alebo kdekoľvek v Európe. A preto vítame rozhodnutie výboru pre otázky e, obchodu a menové otázky. E, prihovárať sa za e, minimálnu implementáciu za hmotné práva. Mm, druhým opatreniam Európskej komisie je zelená kniha o európskom zmluvnom práve a zriadenie odbornej skupiny, e, ktorá má za úlohu pripraviť návrhy ohľadom e, právnej formy takýchto právnych aktov, e, ohľadom rozsahu posobnosti takýchto aktov a väčšného obsahu. Čo všetko by e, e, mal obsahovať takýto právny e, nástroj? Diskusie stále prebiehajú, ale Európska komisie vidie určité výhody fakultatívneho právneho aktu. Poprosím o ďalší diapozitív. Excuse me, can you give me a next slide, please? Mohli by ste prosím vás ukázať e, e, ďalší obrazok? Uh, eh, vendar, pa, uh, eh, vendar pa uporaba... Uh... Eh. Avšak pokiaľ ide o aplikáciu fakultatívneho nástroja, E, napriek tomu, e, že e, na prvý pohľad to je veľmi povzbudzujúce, pretože spotrebiteľ si môže vybrať či už podľa vnútroštátnej úpravy alebo fakultatívneho práva. Napriek toho vyvstávajú tu značné otázky a nemôžeme sa obraniť určitému, určitým výhradám. Najmä my, e, spotrebiteľská organizácia, ktorá e, dennodenne e, poskytuje rady spotrebiteľom, konštatujeme, že nie je možné bežne zvoliť, ktorá právna úprava sa použije. Spotrebiteľ musí buď podpísať zmluvu prijatiu alebo nie. A to by znamenalo, že spotrebiteľ by mal vedome si vybrať medzi dvomi systémami medzi dvomi právnymi úpravami, e, e, zbierkami zákonov a zistiť, ktorá možnosť je pre ňoho výhodnejšie. Dokonca e, ochrana spotrebiteľov vo vnútra štátnej úprave alebo podľa európskeho práva by eh, nemala znižiť podkopať práva spotrebiteľov. Vyvstáva otázka, či je možné naozaj vedome eh, zvoliť náležitú ochranu práv eh, spotrebiteľa. A použitie fakultatívnych nástrojov by mohlo vyústiť do to môže na vnútroštátnej úrovni, by vznikli určité problémy. E, preto e, je potrebné zabezpečiť flexibilnú ochranu práv spotrebiteľov s tým, aby vnútroštátna legislatíva e, vedela rýchlo reagovať na vývoj situácii na trhu a odstrániť prípadné škody. Ďalší obrazok poprosím. Ďalší. Organizácie spotrebiteľov nie sú proti zmenám. Poprosíme posledný obrazok. Mal by, mali by ste mať ešte jeden, e, ktorý ste zatiaľ nepremietali. Ďakujem pekne. To znamená, že organizácie spotrebiteľov nie sú proti prípadným zmenám, dokonca e, podporujeme takéto zmeny, avšak e, e, znepokojuje nás skutočnosť, že Európa nemá jasnú víziu, žiadnu jasnú stratégiu zabezpečenia ochrany spotrebiteľov do budúcnosti a čo sa týka príslušnej legislatívy. Treba zistiť, aké existujú prekážky, treba ich odstráňovať E, treba premyšľať o tom, e, v čom spočíva pridaná hodnota pre spotrebiteľov a či e, naozaj vieme náležitým spôsobom zahľadniť potreby spotrebiteľov. Riešenia by mali zohľadňovať aj časové hľadiska, ako aj to, že spotrebitelia, vnímajú politické rozhodnutia e, z toho hľadiska, ako to ovplyvní ich hospodárske postavenie v súčasnosti. E, súčasný stav pre spotrebiteľov nejednoduchý. Európska politika pre spotrebiteľov je práve tou politikou, ktorá e, sa priamo vníma, bezprostredne vníma spotrebiteľmi, pretože ovplyvňuje ich život a je to veľmi dôležité pre spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, pani Brol Novak. Veľmi jasne ste e, spomenuli e, e, to, čo znepokojuje spotrebiteľov, pokiaľ ide o použitie fakultatívnych nástrojov a veľmi jasne ste poukázali na limity vnútorného trhu aj e, v oblasti elektronického obchodovania, na ktoré prípada iba 7 celkového obratu. Myslím si, že to naozaj poukazuje e, všetky tieto obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na e, obchod a e, všetko, čo znepokojuje obyvateľov. A teraz viedrenie človeka, ktorý musí riešiť problémy spojené s nedostatkom spoločnej úpravy a musí to robiť dennodenne. Odovzdávam slovo Tomasovi Klinkovi, sudcovi z e, okresného e, e, súdu v Štutgarte. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ďakujem v prvom rade Európskemu parlamentu za to, že ma sem pozvala, za to, že môžem v podstate vám predostrieť isté názory v nadväznosti na to, ako by vlastne takéto zavedenie takéhoto voliteľného nástroja mohlo prispieť prá- k práci sudcov. Chcel by som vám eh, povedať niekoľko eh, aspektov, tie by som chcel popísať v prvej časti, pokiaľ ide o cezhraničné zmluvné právo a samozrejme aj eh, tie dopady, ktoré by to malo byť vlast- mať na sudcu ak jedna zmluvná strana si neplní svoje povinnosti v nadväznosti na zmluvu, tak v podstate sa začne sporiť s s ňou tá druhá strana, respektíve v prípade, ak tá jedna zmluvná strana v podstate pokiaľ ide o samotnú interpretáciu zmluv, to je jednou z hlavných povinností sudcov, pokiaľ ide o takéto súdne spory týkajúce sa zmluvného práva. Chcel by som hovoriť samozrejme o takýchto transakciách cezhraničných a potom o sporoch. Jazyková bariéra. E, samozrejme, že častokrát tieto dokumenty e, predstavujú e, dokumenty v cudzom jazyku. To znamená, že tam nejde len o E, to, aby človek porozumel, e, čo tam je vlastne napísané, ale vlastne e, si to musí človek pretomočiť, musí sa to prekladať častokrát. Tlmočník musí byť prítomný na súde a aj ak i bol v podstate stanovený európsky, európske zmluvné právo, tak v tom prípade je možné, že to bude v rôznych jazykoch. Samozrejme, že je potrebné e, patričným spôsobom vedieť, že aká je e, právna e, kultúra, aký je právny jazyk a čo vlastne uľahčí, uľahčí, uľahčí v, um, komunikáciu medzi jednotlivými členskými štátmi je prístup k právu. Samozrejme, že problémy nastávajú vtedy, keď vlastne tá druhá zmluvná strana, tá, druhá krajina má rozhodovať o, e, takomto porušení e, zmluvy. Samozrejme, že častokrát je potrebné si prizvať expertov, toto samozrejme stojí patričné peniaze a čas, aj keď by to bolo európske zmluvný nástroj, ktorý by platil, toto, v tom prípade by nebolo potrebné vlastne žiadať takýchto expertov a toto by urýchlilo vlastne takéto uh, súdne spory. Uh, chápanie právneho jazyka. Samozrejme, že toto sú veci, ktoré sú mimoriadne dôležité v nadväznosti na právnu kultúru v jednotlivých krajinách, pretože tá interpretácia jednotlivých zmluv by vlastne mala predstavovať istý úmysel zmluvnej strany. Tá existencia zmluvy neznamená, že tie strany rovnakým spôsobom chápu e, zmysel, význam e, tohto, e, tejto zmluvy. Samozrejme, že toto by pomohlo pochopeniu právnych poriadkov a kultúr v jednotlivých členských štátoch, pretože by sme mali vlastne spoločný referenčný rámec, vzťahy s ostatnými oblastiami práva Hlavnou ťažkosťou v nadväznosti na takýto európsky e, zmluvný nástroj je oblasť práva, pretože právo musí brať do úvahy možné spory a hlavne pravidlá v nadväznosti na predkladanie dôkazov, ktoré sa potom uplatňujú na patričnom súde. Ďalšou otázkou je e, vlastne interakcia e, s majetkovým právom pretože samozrejme, že existujúce rozdiely medzi majetkovými právami jednotlivých členských štátov by mohli viesť k veľkým uh, sporom v nadväznosti na vlastníctvo tovaru a, a tak ďalej. Takže e, pokiaľ ide o procesné právo a uh, právo týkajúce sa vlastníctva. Toto sú veci, ktoré by nemali stať v ceste, pretože toto sú samozrejme veci, ktoré je potrebné si špecifikovať v tých členských štátoch, ktoré takéto záležitosti potom predkladajú e, súdu. Samozrejme, že EÚ by e, mala byť schopná e, vyriešiť tieto veci v patričných oblastiach. Ekonomická dominácia. Samozrejme, že je možné, že tu prichádza k istým uh, tej dominácii jednej zmluvnej strany nad druhou, nie len pokiaľ ide o transakcie eh, cezhraničné, ale aj všeobecne transakcie medzi jednotlivými firmami, pretože tá cezhraničná transakcia môže byť v podstate ďaleko komplikovanejšia, pretože patričná zmluvná strana nemusí samozrejme chápať všetky veci, pokiaľ ide o právo a nebude chápať ani isté varovania, ktoré tam sú zapracované do takéto zmluvy. Samozrejme, že tá jurisdikcia je veľmi dôležitá, pretože obyčajne samozrejme tie súdy sú ďaleko o, um, o viac oboznámené s právom patričnej krajine, v ktorej fungujú ako krajiny susednej a preto vlastne sa takýto spor stáva ďaleko komplikovanejší. Samozrejme, že dosahovanie, presadzovania um, práv spotrebiteľa sú mimoriadne dôležité veci. Okrem toho si myslím, že to bude ďaleko ťažšie a pre jednu zmluvnú stranu, aby dominovala vlastne nad tou druhou stranou a tým, že bude mať vlastne nadradenú um, znalosť eh, miestneho domáceho práva. Práve preto by vlastne takéto nástroj bol výhodný potom pre obe strany. Samozrejme, že sú tam aj náklady, ktoré do tohoto spadajú. Samozrejme, že je tam isté úsilie a sú to aj eh, náklady v nadväznosti na spory v súvislosti s neskoršími eh, záležitosťami, ktoré sa predkladajú súdu, hlavne pokiaľ ide o nedodržanie takejto zmluvy. Samozrejme, že je potrebné mať vypracovaný právny dokument, ktorý pokrýva všetky takéto aspekty. Častokrát sú tam arbitrážne doložky, a tým pádom sa vlastne takéto spory nepredkladajú súdu. Inak, na, pokiaľ ide o každodenné transakcie, častokrát sa tie zmluvné strany netrápia vlastne tým, že ktoré bude to voliteľné právo, pretože by to bolo dosť e, nákladné. Podľa mojich skúseností väčšinou tí účastníci to sú malé a stredne veľké podniky, ktoré vlastne závisia od takýchto režimov. Ich cezhraničné transakcie sú častokrát príliš malé na to, aby dostali patričnú, rozumnú právnu radu, ale zase sú príliš veľké na to, aby sa nepredkladali ako spor súdu v prípade, ak začnú vznikať nejaké problémy. Hlavne vtedy, keď nemôžu plne aspekt, a, a rešpektovať vlastne to, že by mali byť vlastne posudzované tieto veci a ako spor pred nejak, súdom nejakej inej krajiny. Samozrejme, že keď e, sa uspejú, keď vytvoria dostatočnú právnu istotu. Takže riziko a náklady takéto medzinárodnej transakcie a možného sporu v nadväznosti s touto transakciou sa môže znížiť, tak by to, im to veľmi vyhovovalo, respektíve v prípade, ak by sa to dalo veľmi ľahko zhodnotiť. Aj ak európske zmluvné právo môže byť regulované nejakým záväzným nástrojom, e, súdna interpretácia a uplatňovanie e, môže byť rozličné v jednotlivých v členských štátoch. Samozrejme, že sa snažíme vyplňať štatutárne um, medzery. Častokrát samozrejme um, ide však o veľmi um, individuálne ponímené veci a z toho dôvodu vlastne by to mohlo viesť tomu, že uh, by sa ten istý nástroj vlastne mohol interpretovať iným spôsobom. A práve z toho dôvodu vlastne je precedenčné právo veľmi dôležité. Je vlastne potrebné, aby sa v celej EÚ uplatňoval rovnakým spôsobom takýto nástroj a toto by viedlo vlastne k ďaleko väčšiemu posilneniu takýchto zmluvných strán. Mohlo by to viesť k väčšej istote, k väčšej e, predvídateľnosti v nadväznosti na takéto cezhraničné transakcie. Každopádne je veľmi ťažké e, určiť adekvátnu úroveň detajlov, pokiaľ ide o takýto nástroj, pretože ak je tento nástroj príliš vágny, tak potom je tam nebezpečenstvo príliš um, um, rozmanitých interpretácií, ale ak to bude detailné, tak potom samozrejme uh, sa môžeme zamotať do takýchto pravidiel. Z hľadiska sudcu najdôležitejšia otázka, pokiaľ ide o spor, sú následovné. Boli takéto povinnosti, pokiaľ ide o zmluvné povinnosti splnené, aké sú opravné prostriedky, aké v podstate e, škody je možné požadovať. Samozrejme, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, že ako by sa malo pristupovať vlastne k týmto otázkam, ktoré sú najrelevantnejšie a najčastejšie sa vyskutujú v dennej praxi. Ja by som vám chcela len načrtnúť kvality, ktoré by mal takýto nástroj obsahovať. Mal by byť dostupný. Takýto zmluvný nástroj, pokiaľ ide o relat- patričné poznámky a komentáre. To by malo byť k dispozícii v rozličných člen- jazykoch členských štátov. Malo by to byť komplexné, ale nemalo by to byť príliš komplikované, aby sa ľahko mohol dal pochopiť takýto nástroj, pretože by to vlastne bolo ďaleko jednoduchšie potom pre jednotlivé zmluvné strany. Malo by to byť kompatibilné, to znamená kompatibilné s inými zmluvnými oblastiami, hlavne s procesným právom a s majetkovým právom. Malo by to byť nástroj, ktorý by bol flexibilný táto flexibilita v podstate by zabezpečovala, že súdy by spravodlivým spôsobom uplatňovali potom takýto nástroj na špecifické prípady, ktoré riešia. Malo by to byť záväzné, pretože len taký nástroj, ktorý je záväzný, sa môže používať v praxi, pretože zmluvné strany predovšetkým potrebujú nadovšetko istotu a predvídateľnosť. Malo by to byť voliteľné, to znamená, že takýto nástroj by mal byť voliteľný, eh, fakultatívny, zmluvné strávy strany by sa mohli vlastne rozhodnúť, pretože si jednoducho zvolia takýto nástroj, namiesto svojho domáceho práva mal by byť e, atraktívny a presvedčivý. To znamená, že zmluvné strany by mali skutočne vidieť patričné výhody e, v nadväznosti na to, že prečo si majú vlastne dočasne zvoliť práve tento nástroj. Má by bol udržateľný, to znamená, že tento nástroj na to, aby sa začal uplatňovať, e, si bude vyžadovať istý čas, pretože právna istota nebude závisieť len od nástroja, ale aj od uplatňovania um, precedenčného práva. Malo by to byť udržateľný um, pretože by mal byť otvorený um, v nadväznosti na patričný vývoj, pretože ako nále sa stanoví e, takýto občný nástroj EÚ, bude to trvať niekoľko rokov, kým sa v podstate patričné orgány rozhodnú, že budú vlastne uplatňovať takýto nástroj v právnych sporoch. Ale nemám pochybnosti o tom, že v konečnom dôsledku v podstate toto úsilie povedie naozaj k úspešnému koncu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, pán doktor Klink, hovorí pán predseda. Myslím si, že hľadisko eh, sudcu, pokiaľ ide o to, že aký nástroj by sa mal v oblasti zmluvného práva používať a akým spôsobom tento nástroj bude e, vlastne ovplyvňovať prácu súdu. To je mimoriadne e, zaujímavý príspevok e, k našej rozprave, pretože táto rozprava nie je len akademickou diskusiou, ale aj praktickou. A teraz si vypočujeme zástupcu Európskej komisie. Ide o šéfa jednotky pre eh, občianske a zmluvné právo, pána Dirka Staudenmayera. Veľmi pekne vám. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie. Dobré ráno, dámy a páni. Chcel by som tu predložiť názor komisie a chcel by som sa sústrediť na sledovné. Najprv by som chcel povedať, ako sme k tomu prišli čo je e, politickým e, zdrojom zelenej knihy. Po druhé, by som chcel spomenúť e, hospodárske problémy, ktoré chce riešiť zelená kniha, pretože táto zelená kniha nie je riešením problémov. Chceme reagovať na problémy, ktoré sme zistili. Taktiež by som chcel reagovať na poznámky svojich predrečníkov a spomenúť dôležité e, veci. Najprv, ako sme sa k tomu dostali. E, Európa sa práve snaží, snaží dostať sa z finančnej a hospodárskej krízy. E, najnovšie predpovede komisie nie sú však príliš optimistické. Premiér tých členských štátov, tých veľkých táto predstavuje 1,7 teda hospodársky rast 1,7 len preto, pretože e, e, tam nespomíname Poľsko a Nemecko, ktoré majú 3,2 3,4 To znamená, že ostatné e, členské štáty sú zjavne pod priemer 1,7 pre Európsku úniu, alebo podstatne menej, nie veľa. To nie je udržateľný rast to nie je až taká dobrá základňa na to, aby sme sa dostali z finančnej a hospodárskej krízy. A toto je to východisko, dáme a pani. A máme e, stratégiu Európskej komisie Európa 2020. Ako zabezpečiť e, trvalo držateľný rast Európskej únie? Práve o to ide. A komisia tu e, využíva prípadne spoločenstvo využíva E, svoje e, pomocné nástroje, teda vnútorný trh. A konkrétna otázka znie, ako by sme vedeli zabezpečiť lepšie fungovanie e, vnútorného trhu, ako by sme zmenšili prekážky na vstup do tohto trhu. A na základe predbežných údajov a zbierame ďalšie údaje na hodnotenie dopadov. Uvedomili sme si, že je tu problém a teda rozdiely, ktoré vyplývajú z rôznych úprav zmluvného práva v členských štátoch. A tieto problémy a prekážky e, z hľadiska prístupu na trh. A práve týmto sa chce zapodovať e, komisia. Toto je ten zásadný politický a hospodársky problém. Ako zabezpečiť hospodársky rast v Európe tým, že e, odstraníme alebo zminimalizujeme prístup k vnútornému trhu v Európe. A preto e, e zelená kniha, ktorú sme predložili v júni tohto roku, e, e, e predstavuje strategickú politickú iniciatívu a dnes e, schôle pracovnú pre komisii na budúci rok a je veľmi pravdepodobné, že dôsledky tejto zemné knihy e, budú znamenať e, e, dôležitý strategický význam z hľadiska pracovného programu komisie. A teraz konkrétne problémy. Vidíme tu štyri problémy. Jednak dva problémy pre podniky a dva, dve problémy pre spotrebiteľov. Šťastie moje predrečníci už spomenuli zvýšené transakčné náklady podnikov Eh, na základe listujúcich údajov je známe, že iba jedna štvrtina všetkých európskych podnikov uskutočne eh, transakcie cez hraničné transakcie. To znamená, že tri zo štyroch podnikov pôsobia iba na vnútornom trhu, vnútorno, vnútroštátnom e, trhu. E, ale mm, možno, že by mm, uskutočnili cez hraničné transakcie, keby existovala jednotná úprava. Prečo podniky nejdú cez hranice? E, e, vlastného štátu, čo im bráni pôsobiť v iných členských štátoch. Jednak e, ide o zvýšené náklady. V oblasti B tu c. na základe článkov 6 nariadenia RIM 1 podnik buď použiť celé právo na ochranu spotrebiteľov alebo vnútroštátnu úpravu v prípade, že poskytujú svoje tovary alebo služby cez hranične. A e, to znamená problém pre podniky. To znamená, že keď e, e, musí zistiť, aké je rozhodné právo, musí sa oboznámiť s týmto právom. To znamená, že sú tu minimálne náklady na preklad. Ďalej, podstatne významnejšie sú náklady na právnu pomoc. A to z dvoch dôvodov. Predovšetkým všetkým e, príslušná zmluva musí zodpovedať e, e, požiadavkom úpravy toho štátu, kde pôsobie. Okrem toho potrebujú právnu pomoc, aby vedeli, aké riešenie z hľadiska zmluvného práva bude pre nich najvýhodnejšie. A musia pritom vychádzať z inej právnej ústaty. To znamená, že potrebujú právnu pomoc, aby vedeli použiť e, právnu úpravu iného štátu e, pre seba najoptimálnejším spôsobom. A to stojí peniaze. Na základe predbežných e, odhadov vo Veľkej Británii malé podnikov to znamená 15 tisíc eur na, pre podnika pre jeden štát. 15 tisíc eur to nie až tak veľa, keď sa na to díva spoločnosť ako Siemens alebo Alcatel alebo nejaký ďalší e, veľký podnik z akéhokoľvek členského štátu, avšak 15 tisíc eur pre malý alebo e, stredný podnik je to obrovská čiastka. A to sa multiplikuje e, v prípade pôsobenia vo viacerých členských štátoch. A práve malé a stredné podniky, práve o ne nám ide. 99% podnikov v Európe to sú malé a stredné podniky. A máme E, e, jasné strategické e, dôkazy, pokiaľ ide o podporu, podporu malých a stredných podnikov, väčšie množstvo inovácií, hospodársky rast a viac pracovných miest. A práve to chceme dosiahnuť. To znamená, že snažíme sa znižiť náklady pre malé a stredné podniky. Druhý problém z hľadiska podnikov spod spočíva v e, e, synergické účinky. E, to znamená, že pre každý členský štát, kde budú pôsobiť, potrebujú inú zmluvu. Predstavte si, že, že by ste vedeli to predávať na základe jednej jedinej zmluvy alebo použite jednej platformy IT. To by znamenalo obrovské šetrenie nákladov, úspory nákladov a to by bolo ešte e, e, výhodnejšie, e, keby pôsobili v stále väčšom počte členských štátov. To znamená, že títo výhody a synergický účinok podniky nemôžu využiť v súčasnosti a chceli by sme im takéto možnosti ponúknuť. Zatiaľ sme hovorili iba o podnikoch, teraz k spotrebiteľom. Prvý problém spotrebiteľov eh, sa dá zistiť na základe eh, prieskumov a eh, zo 100 produktov, ktoré by spotrebiteľe radi kúpili. Použili sme 100 reprezentatívnych produktov a prechádzali sme, že iba jeden produkt je k dispozícii online lokálne a je to šokujúci výsledok to sa e, ukázalo na Cypre na Malte. 98 e, zo 100 produktov boli k dispozícii online. E, neboli k dispozícii e, online e, lokálne. Môžete povedať, no to sú malé e, členské štáty, ale e, e, potom e, e v ostatných 13 členských štátoch to rastie a viac ako 50 percent z týchto produktov nie sú k dispozícii e, aj v týchto štátoch lokálne online. A overíme si to e, z, hľadiska ceny. Ak niekto chce aktívne e, kupovať tieto produkty v iných členských štátoch, zvyčajne majú cenovú výhodu asi na úrovni 10 A to poukazuje na to, že e, spotrebitelia predovšetkým na malých a stredných e, e, vnútorných trhoch nemajú efektívne fungujúcu hospodárskú súťaž. To znamená, že majú nižšiu disponibilitu výrobkov, vyššie ceny a podobne ďalší problém. Ak spotrebiteľ chce pôsobiť aktívne a nakupovať v inom členskom štáte a pokúša sa o takýto nákup, napríklad hypotetický pr- e, e, príklad, nebudem menovať konkrétny štát, ale dajme tomu, lotyšský spotrebiteľ chce niečo v Poľsku alebo v Nemecku na website poľského alebo nemeckého e, podniku. Chce kúpiť nejaký produkt, čiže vyhľadá si to, dá si to do nakopnej tašky a musí potom zadať svoje údaje, meno, adresu a platobné údaje, ak používa kreditnú Eh, kartu, ale ak ide o Lotyšsko, eh, obrazovka sa stmavne a dostane správu. Eh, do, do Lotyšska to nepredávame. Zistili sme, pozreli sme sa na 11 tisíc transakcií hm, pokusne a zistili sme, že 61% všetkých týchto transakcií sa nedalo zrealizovať. Nechcem teraz povedať, že je to iba na základe toho, že existujú rôzne právne úpravy. Sú tu aj e, iné dôvody, ale 61% všetkých elektronických transakcií spotrebiteľov, ktorí by chceli e, aktívne nakupovať, sa nedajú zrealizovať. A takáto situácia samozrejme nie je uspokojivá. Takže je tu problém a musíme ho riešiť Komisia e, predložila zelenú knihu so siedmými možnými e, opciami a tento seminár sa venuje e, fakultatívnym právnym nástrojom čiže veľmi stručne ide o inovatívne riešenie a fakultatívny nástroj má dva veľmi okuzľujúce efekty. Prvý takýto účinok spočíval v tom, že na E, e, rozdiel od harmonizácie nie nahradza vnútroštátnu úpravu. Vnútroštátna úprava nadalej existuje a sa môže nadalej uplatňovať. E, druhý Eh, očarujúci účinok spočíval v tom, že ide o fakultatívny eh, eh, nástroje. To znamená, že zmluvné strany môžu si ho zvoliť, ale ak to nechcú, nemusia. Ak si ho nezvolia, nemajú s tým spojené žiadne náklady alebo nevýhody. To znamená, že v tom prípade, keď jedna a druhá zmluvná strana vidia v tom určitý hospodársky, určitú hospodárskú výhodu, potom sa preto rozhodnú. A O tom už hovorili predrečníci. Eh, eh, eh, keď je to ľahko prístupné, potom je to výhodné. A po druhé, keď to zodpoveda ich hospodárským potrebám. Ak to nie je to tak, potom si ho nezvolia a budú rátať s existujúcim stavom. Ale ak zistia, že pre nich to prináša určitú hospodárskú výhodu, napríklad väčší výber, nižšia cena alebo vyššia cena, alebo môžu využiť synergické účiny, účinky e, e, výhody z e, veľkého výroby, potom to použijú a v tom je účinok týchto nástrojov. A teraz o predrečníkov, pokiaľ ide o výhody pre spotrebiteľov. Spomenuli ste veľmi dôležité veci vymenovali, ktoré sú veľmi e, legitímne a dôležité pre spotrebiteľa. Práve som povedal, že musí ísť o dve zmluvné strany, ktoré si zvolia tento fakultatívny nástroj, ak im vyhovuje. To znamená, že aj spotrebiteľ musí to chcieť e, vybrať a urobiť to iba v tom prípade, keď e, zabezpečí mu vysokú úroveň ochrany práv spotrebiteľov. Aby som to povedal jasne, E, e, e, vysoká ochrana spotrebiteľov by mala byť najvyššia. Je malo pravdepodobné, aby aj podnik sa rozhodol pre takýto nástroj, pokiaľ by nezabezpečoval ochranu spotrebiteľov. Prečo? Pretože spotrebiteľ má zásadnú dôveru vnútroštátnu úpravu a táto zasa dôvera musí vyplývať aj z fakultatívneho nástroja. V opačnom prípade sa preň spotrebiteľ nerozhodne. To je veľmi dôležité. Po druhé, a to s tým súvisí, pani Nováková povedala, že spotrebiteľ kupujú iba lokálne a že nemajú e, e, veľký výber. A to s tým súvisí. Ak spotrebiteľ chce kupovať lokálne, bude naďalej e, e, nakupovať, ak e, vidí v tom výhodu. Nemusí kupovať to cez hraničné alebo používať fakultatívne nástroje, ale ak chce, a to je legitímne, ak chce kupovať v obchode, kde ho poznajú, v poriadku, mu v tom nebraní. A naozaj voľba, výber pre spotrebiteľa, prvý scenár, teda zásadná otázka, kto má ten výber. E, prvý scenár, e, výber má podnik a druhý scenár e, znamená, že výber má spotrebiteľ. Existujú viaceré argumenty za a proti. Komisie sa ešte nerozhodla. Urobíme to a po hodnotení dopadov. Ale v tom najhoršom, akože najhoršom prípade z hľadiska spotrebiteľa, keď výber, možnosť výberu má podnik v tomto extrém, extrémálnom E, e, e, prípade. Ja som 16 rokov pôsobil v oblasti ochrany práv spotrebiteľa, veľmi dobre to poznám. To znamená, že podnik povie, môžeš tento výrobok kúpiť cez hranične, ale ak použiješ fakultatívny nástroj a nie vnútroštátnu úpravu, v takom prípade spotrebiteľ stále má možnosť voľby. A síce môže kúpiť tento produkt, a vie, a to je veľmi dôležité, vie, že ho k tomu nenútia. To znamená, že úroveň ochrany spotrebiteľa bude veľmi vysoká, avšak je tu určitá e, výhoda, e, napríklad e, väčšia možnosť voľby alebo nižšia cena. Ja som spomenul, že v priemere tá výhoda pri cezhraničnom nákupe je 10 a potom e, spotrebiteľ sa rozhodne, že bude kupovať lokálne a bude sa chrániť e, vnútroštátnou úpravou, alebo chce využiť cenovú výhodu a s vedomím toho, že použitím e, fakultatívneho nástroja stále má zaručenú vysokú úroveň ochrany svojich práv. To znamená, že spotrebiteľ má práva, môže si zvoliť Takže nechajme e, e, túto možnosť voľby spotrebiteľovi a e, otázka presadzovania práva. To je veľmi dôležitá vec a súhlasím s pani kolegyňou, že je to naozaj dôležité zabezpečiť efektívne uplatnenie práva aj pri elektronickom obchodovaní. Samozrejme, aj komisia si to uvedomuje a môžeme iba poukázať na to, že v prípade digitálnej agendy komisia oznámila, že v roku 2012 e, pripraví právny nástroj na e, cezhraničné elektronické transakcie a e, tento nástroj je spojený s fakultatívnym právnym nástrojom a poskytuje spotrebiteľovi nielen zaujímavé riešenie, ale zjednodušuje e, možnosť presadzovať svoje právo cez hranične, e, bez veľkých nákladov a účinne. To znamená, že je to veľmi... Práva spotrebiteľov sú dôležité a komisia sa o ne stará. Ide o jedno zo strategických opatrení e, e, v pracovnom programe komisii do budúcnosti na budúci rok. Takže vidíme ten problém, sme si e, ho vedomi a teraz ešte niekoľko slov k ďalším predrečníkom. K tomu, čo povedal pán sudca Klinktu, nemám čo dodať, pretože poukázal na výhody použitia nutrosadnej úpravy a takisto aj fakultívneho nástroja, ale spomenul aj rôzne e, e, e, interpretácie národnými súdmi. Sú ľudia, ktorí vidia v tom problém a tomu by som sa chcel venovať naozaj. Vzniknú prípady, keď prvostupňový súd je v Upsale alebo v Neapole a budú vykladať rozhodnutie podľa e, použitia e, e, fakultívneho práva a dospejú k nerovnakému riešeniu. Je to samozrejme problém. Prvá reakcia. Samozrejme, môže to dať Európskeho súdneho dvoru a ten zabezpečí výklad práva, ale to dlho trvá. Nie je to veľmi pragmatické riešenie. Takže musí existovať ďalšia odpoveď. A naozaj je to až taký problém. Predstavte si nemecký príklad. Môžeme to použiť e, z Anglicka, e, z, e, napríklad súd v Kíli alebo v Rosenheime vykladajú nemecké právo, alebo súd v Líde, Marseille, občianskoprávne riešenie. Aj oni môžu mať nerovnaké rozhodnutie v prípade odvolania. A Prečo by sme sa mali znepokojovať, keď budú e, rozdiely v rozhodnutí súdu v Neapole alebo v Upsale? Nie je to až takýto problém. Ale napriek tomu musíme sa tomu venovať a uvažovali sme o tom, či netreba e, vytvoriť databázu, ktorá prepoví všetky súdy, ktoré budú vykladať e, fakultatívny nástroj. To znamená, že súd sa v Neapoli pozrie sa do databázy a zistí, aha, že je to súd v Upsale, ktorý vykladal rovnaké riešenie. E, e, títo e, prípady sú podobné, sú si podobné. Takže myslím si, že nie je to až takýto veľký problém a pokiaľ by to bol problém, dá sa riešiť a treba o tom sa rozprávať. A k tomu, čo povedal pani Lena Einen, Veľmi ma e, e, zaujali fínske údaje, e, Jure Chambers a údaje z Fínska. S veľkým zájmom som si ich pozrel a vidíme, že takmer 80 fínskych podnikov sa videli v tom smere, že rôzna národná legislatíva je veľký problém. Ďalšia prekážka Eh, otázky jazykové menej ako jedna štvrtina. To znamená, dámy a páni, že to práve eh, podotýka to, čo som spomenul, pokiaľ ide o prekážky, ktoré nám bránia v rozvoji trhu a rovnaké údaje máme z prieskumu Eurochambers bez celú Európu. To podotýka iba to, že máme pred sebou problém a musíme sa o ne postarať. A teraz eh, to, čo je žiaduce z hľadiska fakultatívneho nástroja. Samozrejme, musí to byť jednoznačné, musí to byť prístupné, musí to byť jednoduché, ale keď naši experti alebo e, kolegovia, e, musíme sa to postarať, to musí byť jednoznačné, to musí byť prístupné, je to e, samozrejme. A čo povedala pani Linama, musíme e, zabezpečiť, aby neexistovali e, žiadne e, medzery vo vnútroštátnom práve. Všetky problémy musí byť ošetrené vo vnútroštátnom práve, ktoré zabezpečia riešenie. Musíme sa postarať o tom, že e, v prípade e, e, zmluv medzi podnikmi alebo podnikmi s spotrebiteľmi, aby to bolo jasné ošetrené. A záverom chcem povedať, že musíme hľadať praktické riešenie pre praktické problémy podnikov a spotrebiteľov, aby sa mohli rozhodnúť pre fakultatívny nástroj v prípade, že poskytuje primerané riešenie vlastných hospodárskych e, problémov. A tým by sme dosiahli posilnenie hospodárskeho e, e, rastu vo všetkých členských štátoch na strane dopytu ponuky a pre celú Európsku úniu. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, grazie davvero, eh, dottor Staunden. Ďakujem pekne, pán Stadenmayer. To naozaj e, bola veľmi komplexná prezentácia, e, kde ste vlastne prebrali všetky témy doteraz spomenuté, podniky, spotrebiteľov, trh, e, všetko, čo je potrebné po, pre ďalší vývoj nášho vnútorného trhu po kríze. Samozrejme, máme už istý časový sklz medzi časom, a chceli by sme mať teraz diskusiu. Pán Lord Bones z britského parlamentu s ním nech sa páči. Thank you very much indeed. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste ma pozvali dnešné stretnutie, že ste ho zorganizovali, že ste pozvali zastupcov národných parlamentov. Pokiaľ ide o DCFR, my ako výbor snemovne Lordov sme sa už e, pozreli, pripravili sme e, k tomu aj správu a naše závery boli, že sme boli proti harmonizácii všeobecného zmluvného práva. Že si myslíme, že nie sú žiadne dôkazy, žiadna kvalitná analýza výhod a nevýhod, e, ktoré by odôvodňovali potrebu takéhoto nástroja. Náš záver teda bol, že DCFR by nemal potom byť premenený na na zmluvné právo, ale že by e, z neho mohlo byť nejaké usmernenie alebo istý, istý súbor nástrojov, čo sme my tam tak trochu nešikovne napísali, potom tá komisia prebrala. Pozreli sme sa na zelenú knihu komisie, e, ktorá momentálne e, je predmetom diskusí, ale naše pred, naša predbežná revízia týchto 7 možností alebo náš pohľad na tých 7 možností, tých 7 obcí je následovný. My sme naďalej proti harmonizácii všeobecného zmluvného práva. Myslíme si, že je to otázka, ktorá by mala zostať na členských štátoch. Stále nevidíme, ako som už povedal, e, dôkazy o výhodách výhodách takéhoto kroku e, bez toho, aby sme si uvedomili teda tie veľké nevýhody, ktoré z toho samozrejme budú e, e, plynúť, keďže naozaj celý ten právny systém bude tým pádom poprehádzaný alebo, alebo výrazne narušený. Jeho stabilita bude narušená. Ja viem, že sa to nehovorilo o plnej harmonizácii, ale, ale určite by povinná harmonizácia nebola dobrá. Pokiaľ ide o fakultatívny nástroj, máme isté isté obavy, pokiaľ ide o užitočnosť takéhoto nástroja, hoci dnes do obeda tu zazneli e, viaceré e, príklady užitočnosti e, v, Spojenej kráľ, v Spojenom kráľstve minimálne podniky alebo ani, ani nakoniec spotrebiteľské organizácie nepodporujú takýto krok. A predtým, než čokoľvek ďalšie sa v tejto veci vykoná, chceli by sme vidieť dopadovú správu, aby sme vôbec mohli podporiť aj takúto fakultatívnu možnosť. Na základe E, súčasných informácií e, opcia 2 nám príde najmenej zlá. Ako sme už aj v minulosti povedali, išlo by vlastne o preklad e, spoločného referenčného rámca do toho súboru nástrojov. Ako povedal sudca Kling, naozaj toto splňa isté predstavy o tom, č, ako by takýto systém mal fungovať ako by to aj sudcovia e, privítali. Otázka je, je to vôbec možné? E, samozrejme, iba to zdôrazňuje, že jazyk bude ďalej problémom. E, zdôrazňuje to, že bude potrebný istý čas. Aj zastupca komisie povedal, že ich cieľom, na ktorom sa asi všetci zhodneme, je podporovať raz, znižovať byrokraciu, znižovať náklady. To je v poriadku, ale obávam sa, že tento návrh e, nezníži. E, náklady určite nebude rýchly a určite v ekonomickej situácii, ktorú momentálne máme, to nie je nejaká skvelá, e, skvelá vec. Právnické združenie Anglická a Walesu pripomína, že máme v Spojenom kráľovstve tri odlišné E, jurisdikcie, takže aj to treba zohľadniť pri e, uvažovaní o takomto fakultatívnom nástroji. A nie je tu jasne napísané, aké sú skutočné dôvody e, nedostatku cezhraničných transakcií alebo cezhraničného obchodu. právne združenie Law Society v Anglicku si myslí, že tie problémy vyplývajú skôr z ochrany spotrebiteľov. A to je oblasť, ktorá by mala byť predmetom našich diskusí. Sudca Klink hovoril o čase, e, ktorý potrebuje na to, aby sa európska legislatíva kompletne vyvinula a samozrejme aj v prípade fakultatívneho nástroja bude tu istá e, potreba e, mnohých odkazov, odkazovania sa súdny dvor, pričom súdny dvor už dnes má k dispozícii alebo má teda na svojich e, pleciach tak povediať veľa práce. A pokiaľ sa obchoduje cezhranične málo, pokiaľ, pokiaľ to vyplýva z ochrany spotrebiteľov nedostatočné, tak práve spotrebiteľom by sme sa mali venovať. E, pani Linajnma z Fínska vo svojej zaujímavej prezentácii e, zdôraznila, tak konec aj pani Dron Novak povedala e, to isté, že práve obavy, obavy spotrebiteľov boli tou hlavnou témou, hlavným problémom a opakujem, mali by sme sa venovať spotrebiteľom. Eh, chcem ešte povedať dve veci. Podporujem mnohé iniciatívy v tejto oblasti a podporujem aj cieľ Európskej komisie ako taký, ale pokiaľ ide o eh, občianskú eh, civilnú spravodlivosť, tak je tu podľa mňa istá tendencia pripravovať nielen komplexné návrhy, ale až by som to priam povedal gigantické, e, veľmi zložité, extrémne zložité návrhy, ktoré si vyžadujú zmeny v 27 e, jurisdikcií, z ktorých tri majú systém toho, toho anglosaského e, práva common law. Čiže naozaj, naozaj je to veľká úloha a ťažko sa to dá nejako naraz e, zvládnuť. Máme tu e, všelijaké e, návrhy na rôzne témy. Ja myslím si, že v oblasti občianskej spravodlivosti by sme sa mali e, e, poučiť aj z trestnej spravodlivosti. Tam e, podľa nás bol ten prístup lepší, taký postupný. Najprv sa pripravuje nejaký nástroj, nejaké opatrenie na podporu práv jednotlivcov, na zvyšovanie dôvery medzi členskými štátmi, tak je to podľa mňa lepšie. Ďakujem. Grazie. Adesso la parola Ďakujem pekne. Ďalej. E, zastupca švedského parlamentu. Pán Antiasa, nech sa páči. Tak som mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja säga Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem veľmi pekne. E, vidím, že viacerí sa tu e, vyjadrujú e, k rôznym témam, pokiaľ ide o zvolné právo, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, pokiaľ ide o smernicu, ochrane spotrebiteľov, teda náš východiskový bod a tam sú veľmi zložité národné diskusie, pokiaľ ide o to, akým spôsobom E, zmluvné právo e, vlastne opravňované, ovplyvňované pardon, jednotlivými tradíciami v našich krajinách. A už sme tu dnes počuli, že e, tie tradície v našich krajinách sú veľmi odlišné. V severských nordických súdoch je naozaj vysoká miera mm, nejakej flexibility, pokiaľ ide o rozhodovanie o tom, či nejaká, nejaká chyba nastala, nejaký nedostatok a nakoľko je to veľký problém, pokiaľ ide o zmluvné právo. E, ak by ste mali záväzný nástroj, neviem, ako by e, sa toto e, presne riešilo, ale pokiaľ by to bol fakultatívny nástroj, tak bolo by to, proste, bolo, bol by to nejaký nástroj, ktorý by sa mohol využiť. Ja si nemyslím to, čo tu zaznelo e, predtým, že by bolo pravdivé, že by bolo náročné interpretovať e, takýto nástroj. Ja som osobne e, sudcom, E, pracoval som dlho na štokholmskom súde, až potom som sa stal poslancom a myslím si, že je to úloha skôr pre e, strany e, zmluvy, aby, aby si interpretovali sami tú zmluvu, až potom im s tým súdom môže pomôcť. Akým spôsobom sa súd vlastne k tomu k tomu dopracovať, ako sa tej strany dopracovali k tej zmluve. Samozrejme, v praxi, ak e, strany, zmluvné strany chcú regulovať nejakú tému o svojom vzťahu, možno by bolo lepšie e, napísať to tam, aby bolo jasné, že to tak naozaj bude, ako si to predstavujú. Ak e, teda je istá vôľa nejakým spôsobom to takto spraviť, tak potom tak sa dá s tým ísť aj na súd. A súdy častokrát majú v ponuke odlišné e, údaje, pokiaľ ide o interpretáciu, môžu diskutovať e, so stranami e, alebo môžu aplikovať právo na základe konkrétneho predpisu. Toto všetko interpretovať, dopracovať sa k materiálnemu rozhodnutiu, o to vlastne ide, môže skombinovať tieto interpretačné metódy a to mi presne prekáža na tom na, tom, e, na tej knihe, ktorá je tu e, vlastne spomínaná, že o tom budú pravidlá jasne naformulované, lenže e, v skutočnosti by to malo vychádzať z toho, ako ktorý súd pracuje, akým spôsobom zmluvné strany čo napísali. Pokiaľ budete veľmi prísni, veľmi neflexibilní, tak vlastne táto celá flexibilita sa stráca a zrazu súd nemá tie možnosti, ktoré by mal mať k dispozícii. A pokiaľ ide napríklad o zákony, ktoré sa týkajú obchodovania na internete, my sme vždy e, v rámci národnej legislatívy povedali, že e, legislatíva má byť e, neutrálna, pokiaľ ide o technológiu, technologicky neutrálna teda. Čiže treba si uvedomiť, že môžu byť rôzne kombinácie obchodovania, možno, že ten prvý kontakt je cez internet, možno je to po telefóne, možno dokonca dostanete normálne e, tradičnú e, poštu, Čiže to sú dnešné situácie a treba, aby legislatíva bola z hľadiska technologického, opakujem, neutrálna tak, aby ste e, nejakým spôsobom nezdvo, ne, ne, nepredu, nehovorili dopredu, čo presne e, a ako bude prebiehať. Ďalej, e, pokiaľ ide o rozsah aplikácie občianského práva, je tam otázka e, neoprávneného obohacovania sa, bolo to tam z nejakého dôvodu e, zdôraznené, neviem celkom prečo. Samozrejme, treba mať diskusiu aj o tejto téme a je užitočné dosiahnuť istý e, pokrok. Naozaj by malo byť ľahšie obchodovať cez hranice, len treba zabúdať ani na to, ako toto, vlastne všetky tieto eh, problémy v praxi eh, vyzerajú. To by mal byť eh, náš, to by mal byť náš cieľ. Ďakujem pekne, pán Alfsan. Ďalej z polského parlamentu pán Kališ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali, ďakujem pekne, že môžem vystúpiť. Podľa mňa je táto diskusia veľmi dôležitá. Ja som e, predsedom výboru pre ľudské práva a e, spravodlivosť, ale na e, sklonku 80. rokov ja som bol e, v Polsku e, právnik, e, ktorý vyštudoval Varšavskú univerzitu, v čase teda, e, keď e, boli tie diskusie okolo okrúhleho stolu, stola v Polsku v tomto čase. E, potom som bol právnikom v Cúrichu a v tom čase e, zač, sa iba začínalo s tým, že zahraničné firmy chceli začať investovať v Polsku, takže my sme v tom čase, keďže mali sme veľa takýchto zákazníkov, sme pripravovali v našej právnej E, právnickej kancelári, veľa zmluv pre rakúske firmy, americké a tak ďalej a naozaj bolo to náročné, pretože e, právne systémy v odlišných krajinách sú naozaj veľmi rozmanité. E, celá vlastne kultúra, celá právna kultúra je naozaj odlišná v rôznych krajinách. A tento proces, ktorý už 5 rokov teraz prebieha, táto vôľa, ochota harmonizovať zmluvné právo. To je veľmi dôležité pre nás aj pre celú Európu. Máme v Európe tri krajiny, kde máme ten anglosaský systém e, common law a to je e, práve e, problém, ako spomenul aj kolega z britského parlamentu, ale chcem pripomenúť, že pred rozsvetovou vojnou sme v Polsku dosiahli vlastne e, isté e, zjednotenie, pretože 125 e, rokov predtým sme boli rozdelení medzi tri odlišné krajiny a napriek tomu, že oni mali odlišné právne systémy, Prúsko, Rusko a tak ďalej, nakoniec sa nám podarilo tieto odlišné právne tradície zladiť. Ehm, a dá sa to teda, tento príklad, príklad dokazuje dosiahnuť, ale treba to robiť e, postupne po kroku. V Polsku sme takisto veľmi mm, do veľkej miery toho názoru, že je príliš skoro na to, aby e, spoločné e, zmluvné právo, teda podľa common law, aby bolo takýmto spôsobom aplikované v Európe, ale tento nástroj, ktorý sa to navrhuje, potrebujeme, podporujeme a E, v roku 2011, v polovici, keď začne polské predsedníctvo, by sme chceli sa tomuto nástroju e, bližšie venovať, chceli by sme ho podporiť a ja určite podporím to, aby e, takýto fakultatívny nástroj bol prioritou budúceho polského predsedníctva. Ďalšia vec. Pán profesor Šulten Nolke spomenul, že tým, ktorý pripravil DCFR a jeho pravidlá, e, obsahoval aj Frederika Cola, polského profes, ktorý máme každodenný kontakt u nás e, v polskom parlamente, čiže máme mm, aj z tohto hľadiska dobré vzťahy. A ešte chcem povedať, že máme systém fakultatívneho nástroja, ktorý už dnes e, veľmi dobre funguje, najmä pokiaľ ide o zmluvy medzi podnikmi. Tieto zmluvy mm, častokrát e, sú dôležitejšie, pretože tam ide o vyššie finančné e, sumy, takže e, nejaké priateľské, nekonfliktné riešenie prípadných sporov, prípadne aplikácia práva jednej zo zmluvných stran. To sú dobré riešenia. Napríklad vo Švajčiarsku Samozrejme, Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale e, právo e, e, Švajčiarska častokrát sa používa napríklad pri riešení sporov vyplývajúcich zo zmluv medzi napríklad polskými a nemeckými firmami ako, ako neutrálne právo. Samozrejme, robíme to v rámci EÚ, ale existujú mnohé arbitrážne súdy v Európe, ktoré sa dajú takýmto spôsobom využiť. nebojím sa e, rozdielov e, jednotlivých, e, teda rozhodnutí jednotlivých súdov v Európe. Podľa mňa ten prvostupňový súd a druhý súd, ktorý vychádza z tých istých faktov, že tieto dva vydajú odlišné rozhodnutia, to predsa je normálna vec. povedzme, že máme prvostupňový súd vo Francúzsku, ten má nejaké rozhodnutie a na základe toho rozhodnutia môžu byť prijaté e, ďalšie rozhodnutia na polských súdoch. To je e, automatické riešenie. Predsa každý e, príklad, každý prípad je odlišný. Možno, že zmluva je rovnaká, a zmluvné strany sú podobné, ale netreba si myslieť automaticky, že v každom, na každom súde by malo byť e, rovnaké e, rozhodnutie. Takéto uvažovanie je veľmi nebezpečné pre e, celý súdny systém, pretože základom nášho systému je to, akým spôsobom vyhodnotí súdca daný prípad a ako prispôsobí alebo interpretuje legislatívu E, v prípade danej situácie. Takže ja si myslím, že e, v Polsku máme názor, že spoločné zmluvné právo v EÚ to je príliš e, predčasná záležitosť, ale sme za prácu na fakultatívnom nástroji a po tretie, myslíme si, že pravdepodobne e, bude ešte dlho trvať, kým pre, e, prehlbíme našu integráciu, pokiaľ ide o zmluvné právo. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Kalis. A teraz e, pán Diez zo Španielského senátu. Veľmi pekne. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali, že môžem vystúpiť. Sme tu zo Španielska štyria e, zastupcovia, dvaja sú senátori, jeden zo socialistickej frakcie, jeden z ľudoveckej a tí e, ďalší dvaja kolegovia sú tiež a my, e, čo sme senátori, sme zároveň aj sudcami. E, ja pochádzam z kanadských ostrovov, ale to neznamená, že sa iných ľudí bojím. Nie som nejakým spôsobom mentál, mentálne izolovaný, vždy som otvorený novým veciam a hlavne teraz si myslíme, že je dobrý moment tejto e, téme sa e, dostať. Hovoríme o slove kríza. To je pôvodne grécke slovo, greckého pôvodu a v grečtine kríza znamená príležitosť. A v súčasnosti máme toľko nezamestnanosti, máme veľké problémy, máme finančnú krízu a pokiaľ práve teraz s toľkými problémami, s toľkým trápením, e, s tými hypotekárnymi e, problémami, pokiaľ teraz nie je moment takto niečo spraviť, tak kedy to treba spraviť? Kedy? Hm? Momentálne toľko E, toľko európskych občanov má neistotu, e, nevedia čo so svojou budúcnosťou e, a tak ďalej. Práve teraz by sme my ako poslanci mali byť na strane našich občanov, ktorí, ktorí si nevedia dať rady a hlavne, aby do budúcnosti sa takáto kríza už nikdy neopakovala. Takže áno, ja si myslím, že teraz je dobrý moment, teraz je dobrá príležitosť a vnímame e, celý tento návrh veľmi pozitívne. Myslím si, že odlišné justičné systémy, ktoré máme v EÚ, sa predsa navzájom inšpirujú, navzájom sa možno motivujú. E, pokiaľ ide o tie štatúty, tie sa nemenia. Samozrejme, že sa e, menia. E, nemení sa aj e, systém náš e, e, latinský, nemení sa ten severský systém postupne. Samozrejme, že sa mení. Jeden sa učíme od druhého a naopak a treba, aby sa veci vyvíjali. My samozrejme sme nejakým spôsobom vzdelaní ako právnici a táto vzdelanie odráža hodnoty spred možno aj alebo z minulého storočia minimálne, ale systém alebo svet sa naďalej neprestajne vyvíja. My sme sa mali tomu e, prispôsobiť. Pokiaľ ide o justičné e, pokrytie, e, komisia nám dal 4 možnosti a je tu jedna možnosť, a to síce, aby neviteľná ruka trhu všetko vyriešila. Isté sú, boli by tu isté všeobecné princípy, ktoré v skutočnosti nič neriešia. Alebo nový nástroj, ex novo, ja si myslím, že najlepšie riešenie je, je takýto nový Exnovo e, nástroj. Pokiaľ ide o e, niektoré články, e, zmluvy e, o fungovaní e, Európskej únie, zase tu viaceré, ktoré by mali byť východiskovým bodom, podľa mňa to je článok 352. Takže áno, zmluvný, e, alebo teda fakultatívny nástroj, áno, určite áno, a pokiaľ spotrebiteľ, pokiaľ e, malý stredný podnikateľ zistí, že to, čo mu Európska únia e, mu ponúka, je lepšie, než čo má už teraz k dispozícii, to je vynikajúce. Pokiaľ to, čo mu EÚ ponúka, je horšie, než to, čo má k dispozícii, tak samozrejme celé to nemá zmysel. Čiže o toto presne ide. Ide o to, aby záruky, štandardy záruk, ktoré dnešní spotrebitelia majú, dnešní e, mali strední podnikatelia majú, pretože to sú tie, o ktorých nám naozaj ide, pretože tie veľké veľké firmy, na tých sa môžeme, na tých môžeme zase zabudnúť, pretože to sú ľudia, ktorí majú kopu právnikov, oni si už nebojte sa nejakým spôsobom poradia, ale ide nám o tých malých podnikateľov, ide o tých spotrebiteľov a pokiaľ im ponúkneme niečo, čo je horšie než tie štandardy e, záruk, ktoré už teraz má k dispozícii, tak e, to je o ničom, to je celo o ničom, to je nástroj, ktorý, ktorý je mu na nič. Čiže ja chcem, aby ten nástroj bol fakultatívny a aby tá možnosť, tá, tá, tá, tá, tá opcia v rámci toho op, občného opcionálneho nástroja, aby tá možnosť bola lepšia ako to, čo majú k dispozícii ľudia v jednotlivých členských štátoch. O to ide. Samozrejme, to, čo e, povedali kolegovia, predrečníci, to všetko je zaujímavé, to všetko akceptujem. Dokonca aj zastupca komisie, čo povedal, bolo to zaujímavé, bolo to, bolo to rozumné. A nehovorím e, preto, že vy ste e, súdca, ale veľmi, veľmi, veľmi, e, veľmi <laughs> aj, aj, aj pán Klink nakoniec, on je súdca, my sme tiež súdcovia a nehovorím to preto, že by som mal takýto predsudok pozitívny voči súdcom, ale naozaj ste to pán Klink veľmi dobre e, povedali, čiže ide, ide o, o to, aby tento e, nástroj bol flexibilný, aby bol predvídateľný, aby bol kompatibilný. Tých pridavných men tam bolo e, naozaj veľmi E, veľmi veľa. Poprvé, tie abuzívne klauzuly treba dať preč a potom sa dostaneme k samotnému obsahu. Aké sú povinnosti predzmluvného charakteru, aké je vzdelávanie, aká je možnosť odstúpiť od zmluvy, aká je možnosť vynulovania alebo vyhlásenia e, kontraktu za e, neplat, neplatný, aké sú e, e, povinnosti veriteľov a dlžníkov, a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú veľmi dôležité témy. Napríklad arbitráž. Arbitráž je dôležitá. Nejde o to, aby sme e, zase dávali súdom ďalšie súdne spory, ďalšie súdne spory a tak ďalej. Ani tomu luxemburskému, ani našim e, národným. Je veľmi dôležité pripraviť dobrú reguláciu, dobrú legislatívu a to práve v oblasti arbitráži, aby sa to, arbitráže, pardon, aby sa arbitráž e, Eh, mohla využiť takým spôsobom, že tieto problémy vyrieši a tým pádom nemusíme zaťažovať e, súdy. E, pričom treba rozlišovať samozrejme zmluvy o nákupe e, tovaru a služieb, a najmä tých finančných služieb, všetci dobre vieme, že to je oblasť, kde nie sú dobré pravidlá. A tam, kde nie sú pravidlá, ako všetci dobre vieme, nie každý človek je aniel z neba, takže, takže tam nastavujú tie problémy. Takže preto je potrebné mať dobré pravidlá a preto preto máme radi trh, ale v rámci e, trhu sú potrebné nejaké e, pravidlá. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste mi dali možno vystúpiť. Gratulujem komisii, gratulujem predrečníkom a opakujem e, kolega z komisie, ktorý spravil súhrn to všetkého, jeho, jeho príspevok sa nám veľmi pozdával. Veľmi pekne vám ďakujem za tento veľmi vášnivý prejav a teraz by sme si e, vypočuli váženého člena pána Neracisa. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Takže sme tu. Juch je e, prítomný. Takže v prvom rade by som chcel niečo vysvetliť. Pokiaľ ide o krízu, kríza je vlastne krécké slovo, ale je to vlastne šanca. Mohlo by to naozaj znamenať šancu, mohlo by to viesť z tej príležitosti, keď by tá, toto slovo kríza a znamenalo len tú príležitosť, tak by sme veľmi radi mali tú krízu, ale ešte niečo iné, čo by som chcel povedať. Takisto sme to počuli samozrejme od mnohých zástupcov, aj od obchodnej komory, aj od zástupcov ehm, z expertných teoretických kruhov, z univerzity, z súdu a tak ďalej. sa veľmi rozumne ste spravili to, že ste pozvali takýchto zástupcov z právnych výberov, pretože my v podstate sa pohybujeme medzi týmito rôznymi prvkami, ktoré sa teraz vlastne zavádzajú. Ako veľmi dobre viete, ide nám o spotrebiteľov a takisto nám ide aj o podniky. A my môžeme naozaj rozhodne povedať, že možno, že by sme mohli v podstate toto vysvetliť aj našim spoluobčanom. Je veľmi rozumné, že sa tým, touto témou zaoberáme, ale ja si myslím, že je to trošku priskoro v tejto etape vlastne prijať nejaké rozhodnutie a preto to takýmto spôsobom formulujem. Uh, pretože e, môj španielský kolega, hádam sa, môžem na neho obrátiť a opýtať sa uh, ho, že či môžem hovoriť. Takže, samozrejme, že uh, sú isté práva a záväzky. My teraz nehovoríme vlastne o to, že by sme mali e, fungovať ako kedysi v 18. alebo 19. storočí. Ja si naozaj myslím, že sme dosiahli veľmi značný pokrok, pretože celý rad rôznych e, záležitostí sa udial v rámci vývoja e, v práve a aj v zmluvnom práve. A samozrejme, že sa dosiahol veľmi významný pokrok od 19. storočia. My sme skutočne vlastne um, sa snažili odstrániť uh, tie uh, veci, ktoré častokrát vlastne viedli k tomu, že to bola tá silnejšia strana, ktorá vyhrala a nie tá slabšia. A potom sa samozrejme začalo hovoriť niečo o zodpovednosti, právnej zodpovednosti a tak ďalej. A veľmi veľa z tých humanitárnych myšlienok sa v tomto odzrkadlovalo a takýmto spôsobom sa vlastne um, tá právna teória istým spôsobom um, obmedzovala. Takže samozrejme, že štát sa do tohoto zapájal, aj zákonodarci, ale samozrejme, že aj v oblasti zmluv prišlo k istému vývoju. A potom samozrejme um, máme etiku. A keď sa pozeráme na zákon, sú tu etické záležitosti, ktoré zohrávajú veľmi dôležité tú úlohu. Tie sa, etika sa samozrejme berie stále viac a viac do úvahy, pokiaľ ide o tieto záležitosti. A takisto by sme mali počiarknúť ten fakt, že keď sa pozeráme na isté oblasti práva, v jednotlivých štátoch. Samozrejme sú tam aj um, mimo zmluvné aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. Musíme brať do úvahu napríklad uh, škodu spôsobenú a zaplatenie škody a tak ďalej. Sú tam mnohé oblasti, ktoré prirodzene musíme brať do úvahy a mali by sme toto všetko obohatiť Mali by sme byť v takom postavení, že budeme môcť vlastne isté veci podporovať a e, tým pádom pomáhať spoločnosti. Samozrejme, že tam nejde len o našu činnosť, ale o činnosť sudcov a prirodzene v prípade medzinárodných zmluv, ktoré skutočne sú medzinárodnými zmluvami, ktoré boli v tejto oblasti uzatvorené, tak by sme mali mať nejaké e, zmluvné referenčné rámce. Samozrejme, že máme napríklad dohody, pokiaľ ide o letovú dopravu, máme medzinárodné dohody týkajúce sa bankových šekov alebo e, máme napríklad Hákskú dohodu alebo Viedenský dohovor. Asi Viedenský dohovor je jeden z tých posledných dohovorov, ktorí boli podpísané. A máme 74 krajiny, ktoré sa vlastne už uh, podpísali uh, pod túto, tento medzinárodný uh, dohovor o predaji tovaru. Myslím si, že z európskych krajín je to len Írsko, ktoré to zatiaľ nepodporuje ale e, dá sa povedať v podstate, že je to viac menej zjednotené. A pokiaľ ide o tie e, mandatórne opatrenia, povinné opatrenie, samozrejme, že v Grécku máme zásadu tzv. zmluvnej slobody. To samozrejme má dvojité tý význam, že ak má kdo, kdokoľvek má vlastne možnosť sa rozhodnúť, že či chce uzavrieť takúto zmluvu alebo ju nechce uzavrieť, ale takisto to samozrejme znamená, že sa môžu rozhodnúť, že môžu v podstate oni rozhodovať o samotnom obsahu tejto zmluvy. To znamená, že je to vlastne na tých zmluvných stranách, aby sa oni dohodli, že ako chcú v podstate, aby sa tieto zmluvy e, uzavreli. A potom ďalšia vec, pokiaľ ide o obsah tejto zmluvy, že či o tom je možné rozhodovať dopredu, alebo nie. Existujú samozrejme rôzne pravidlá, ktoré platia v rôznych oblastiach. V niektorých oblastiach práva jednoducho ehm, nemôžete takéto veci. V Nemecku napríklad máte numerus clausus ehm, a tam nemôžete zavádzať nejaké nové ehm, veci, no-, novinky to znamená, že sa musíte pozrieť na to, že čo v podstate je v práve, ktoré tam platí, napríklad pokiaľ ide o rodinné vzťahy a tak ďalej. To znamená, že nemôžete isté aspekty zmeniť, ale pokiaľ ide o zmluvy, tak tá situácia je trošičku odlišná, pretože máte možnosť samozrejme tam zapracovať nejaké veci a ak máte takúto zmluvnú slobodu, ktorá niekedy e, sa vlastne považuje za jednu zo, základný, jednu zo základných zásad e, zmluvného práva, tak tomu je v mnohých krajinách, tak potom samozrejme musíte brať do úvahy isté pravidlá, ktoré sú záväzné. Takže ja si naozaj myslím, že ak e, potom spravíme ešte nejaké ďalšie opatrenia v tejto oblasti, tieto opatrenia budú musieť byť e, svojim charakterom voliteľné, fakultatívne, pretože inak by sme jednoducho e, vytvorili obrovské práv, problémy, pretože niektoré práva by sa tým pádom stali absolútne neplatnými. Čiže musí to byť naozaj fakultatívny, voliteľný e, režim a preto sa staviame za to, aby to naozaj takto bolo. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pán predseda, pán Neracis. Ďakujem vám a chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa ujali slova. Chcem sa poďakovať spravodajcom, chcem sa poďakovať zástupcom národných parlamentov, ktorí budú zapojení do tejto rozprávy. Niekedy samozrejme tie hlasy budú veľmi rôzne, ale tou našou myšlienkou, predstavou je naozaj nájsť riešenie pokiaľ ide o transakcie e, v nadväznosti na vnútorný trh. Teraz by som chcel odovzdať slovo pani Dajane Vorlis, ktorá bude moderátorkou druhého panela a ktorá v podstate nám povie niečo k tej, tomuto voliteľnému e, zmluvnému nástroju. Chcela by som len niečo vysvetliť. Decided that they will wait their contribution Chcela by som len niečo vysvetliť v nadväznosti na tieto príspevky, pretože teraz sme pod istým časovým tlakom. A pokiaľ ide o tú otázku, neho, nejde nám o otázku prečo, prečo európske zmluvné právo. Teraz sa pozrieme, ak by som to mohla takto povedať, na otázku čo. A špecificky sa pozrieme na jednu možnosť a síce na voliteľný e, právny nástroj. A znovu hovorím, nejde tu o harmonizáciu, je to voliteľné, je to dobrovoľné, ide tu vlastne o výber. A ešte by som chcela povedať jednu vec ďalšie predtým, ako začneme, pretože myslím, že dnes sa hovorilo veľmi veľa o hospodárskej kríze, o e, ktorej v súčasnosti čelíme. Ale takisto by som chcela povedať veľmi jasne, že pokiaľ ide o diskusiu v tomto parlamente a v komisii v nadväznosti na európske zmluvné právo. Toto je niečo, čo sa datuje vlastne do začiatku 90. rokov a toto sú veci, ktoré by mali vlastne spraviť perfektnejším fungovanie európskeho vnútorného trhu. Ale prirodzene, že teraz vlastne prišla ešte táto naliehavosť v nadväznosti na a hospodárskú krízu. Takže dá sa povedať, že toto je veľmi stará diskusia v novej forme a samozrejme s novou výzvou k istým, gačným, k istým akčným krokom. Takže teraz by sme chceli preskúmať e, tento e, voliteľný fakultatívny nástroj detálnejšie a prvým rečníkom, ktorý sa bude zaoberať e, týmto s tým, že či toto by vlastne zvyšovalo právnu istotu a či by to posilňovalo e, cezhraničný obchod. Chcela by som dať slovo Martinovi Heselinkovi z Univerzity v Amsterdame. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem e, veľmi pekne, pani predsednička. Ako aj prvý rečník by som chcel i hneď e, od začiatku uviesť, že som sa zúčastňoval prípravy návrhu spoločného referenčného rámca a v súčasnosti som členom expertnej skupiny, ktorú vytvorila Európska komisia na ďalšie e, spracovanie tohto textu, ktorý by sa mohol stať základom fakultatívneho nástroja. Takže treba poukázať na túto skutočnosť. Moja úloha spočívala v tom, aby som trošku približil otázku, či naozaj fakultatívny nástroj by mohol zvýšiť právnu istotu a podporiť cezhraničný obchod. naozaj dokáže posilniť cezhraničný obchod? Je to zložitá otázka. Je to poprvé empirická otázka, ktorá súvisí skôr s budúcnosťou a nie so súčasným stavom alebo minulosťou. Čiže sú tu veľmi vážne obmedzenie, pokiaľ ide o možnosť e, vyhodnotiť túto otázku, i keď predsa len niečo sa dá povedať. V prvom rade sa nazdávam, že so všetkou úctou ku komisii tvrdenie, že e, fakultatívny nástroj by mohol nejakým vážnym spôsobom pomôcť vyriešiť hospodárskú krízu a teda skutočný kolaps e, finančných trhov po celom svete, to je prehnané. To nemôže byť práve riešením tejto krízy. Avšak e, si myslím, že ako e, e, e, sa už tu povedalo, komisia sa touto otázkou zapodíva dlho, takisto ako Európsky parlament. Takže treba sa pozerať nie na konjunktúrne, ale skôr štruktúralne prínosy. A bolo by správne povedať, že určité štruktúralne výhody pre vnútorný trh sa dá očakávať. Možno, že budú pomerne skromné, nedá sa to tak vyhodnotiť, nemám nejaké presvedčivé údaje, ale určité e, výhody pravdepodobne s tým budú spojené. A je veľmi dôležité poukázať na tú skutočnosť, pretože viacerí e, kolegovia spomínali e, prínosy. Zároveň je veľmi pravdepodobné, že fakultatívny nástroj nebude E, znamenať e, e, veľké náklady. Nikdy som nepočul stiažnosti, že viedenský dohovor o predaji je príliš nákladný. Takže náklady na uplatnenia budú pomerne skromné. A dalo by sa dôvodiť, prípadne konštatovať, že E, aj pomerná, pomerne e, e, skromná výhodná pre vnútorné trh, by mala celkový dobrý dopad v čistom vyjadrení. Existujú určité empirické údaje, ktoré sa spomenuli v rozprave, možno, že v akademickej rozprave, o ktorej nemusíte Eh, vedie tak veľa ako odborníci. A tieto empirické údaje eh, naznačujú, že potom, ako bude existovať eh, fakultatívny nástroj, z mnohej strany to nemusia využívať, i keď takéto dôkazy sú všeobecnej povahy a týkajú sa toho, ako hospodárske subjekty konajú vo všeobecnosti, nie však konkrétne v súvislosti s tým, čo urobí bodník, ktorý sa snaží obchodovať cez hranične v maximálnom počte členských štátov a nemá e, veľký počet e, právnikov, čo pravdepodobne urobí takýto podnik. Keď sa dívame možno, že e, nie na priame dôkaz, ale skôr na precedencii, potom zistujeme, že európska spoločnosť e, a zo začiatku boli určité kritické e, pochybnosti. E, zistíme, že mnohé podniky využívajú túto formu e, a považujú za vhodnú. Napríklad spoločnosti ako Allianz, Porsche, Starbucks. Hm, čiže väčšie spoločnosti sa rozhodli, Starbucks, prepačte, pre takýto podnik najmä aj s prehľadnutím na tú skutočnosť, že chcú, aby ich podnikanie malo eh, európsky imič alebo postnárodný imič. Nechcú, aby ich asociovali, stotožňovali s jednou konkrétnou krajinou, ale ako s celoeurópskym brandom. Samozrejme, nie všetky podniky tak učinia, ale je veľmi pravdepodobné, že eh, fakultatívny nástroj eh, zmluvného práva by mohol byť motivačný pre niektoré podniky. Ďalej, niektoré podniky by to mohli využiť ako určitú e, značku kvality. pretože to by posilnilo dôveru e, spotrebiteľov v prípade, že by uzatvárali zmluvy podľa tohto režimu. Ďalej, dôležitá vec, právne istota. Či naozaj e, fakultatívny nástroj posilní právnu istotu? Je to do značnej miery vec, ktorá závisí od vás, od európskych zakonodarcov. Všetko totiž závisí od toho, do akej miery sa podarí zodpovedať jednoznačne viaceré otázky. Dokonca nie záleží na tom až tak veľa, aká bude odpoveď, ale musí byť jednoznačná. A na to, aby e, fakultatívny nástroj bol úspešný, musíme jasne zodpovedať otázku rozsahu posobnosti, pokiaľ ľudí na to, koho vzťahuje e, len na vzťahy medzi podnikmi alebo podnikmi a spotrebiteľmi. To sa musí jasne vysvetliť. Takisto otázka e, e, e, právnej kapacity, či sa vyrieši v okultívnom nástroji alebo v vnútrostatnom e, práve otázka e, e, vecného rozsahu. E, či pôjde o všeobecné zmluvné právo plus e, nejaké špecifické zmluvy, e, zmluvy o predaji, čo je veľmi pravdepodobné. V takom prípade vyvstáva otázka. Je možné použiť fakultatívny nástroj, ak máte zmluvu všeobecnej povahy, ktorá nie je upravená v členskom štáte, napríklad distribučná zmluva, či je možné e, použiť e, časť e, fakultatívneho nástroja, ktorá sa týka všeobecnej úpravy, alebo treba použiť konkrétnu časť. A túto otázku treba zodpovedať veľmi jednoznačne. V opačnom prípade tento nástroj zlyha. Samozrejme, územná platnosť je veľmi dôležitá, či tento nástroj sa vzťahuje iba na cezhraničné vzťahy zmluvy alebo aj vnútroštátne zmluvy. A pokiaľ platí prvá premisa, že len na cez hraničné zmluvy, čo sa stane, keď e, jeden členský štát e, spontánne poskytne túto možnosť vo vnútroštátnej úprave, či v takom prípade e, Európsky súdny Európsky súdny dvor bude príslušný v takom prípade a dôležitá otázka e, je, e, ako bude znieť odpoveď na tieto otázky do budúcnosti. Ďalší potenciálny zdroj e, právnej neistoty to sú povinne uplatňované pravidlá, ktoré pravidlá sa uplatňa a budú mať prednosť, či pôjde iba o medzinárodné povinné pravidla. Pravdepodobne to bude najpravdepodobnejším riešením, pokiaľ fakultatívny nástroj e, sa použije v prípade e, e, kolízneho práva. Ale ak sa pozrieme na zelenú knihu, nie je samozrejme, že jediné pravidla, ktoré sa povinne uplatňať, sú medzinárodné pravidla E, e, čiže to sú normatívne otázky, a síce ktoré povinné pravidla sa uplatňa, ale e, pre zmluvné strany musí byť vopred jasné, ktoré sú rozhodné pravidlá. Ďalej dôležitá otázka, ktorú musíme jasne zodpovedať. Tento mechanizmus musí byť jednoznačný budeme e, musieť riešiť, či to sa bude robiť individuálne alebo štandardne, či to bude vo vzťahu medzi podnikmi a spotrebiteľmi, či je tu e, e, nejaká formálna požiadavka, aby členské štáty mohli dodatočne zapracovať takéto kritéria. Toto musíme vyriešiť a zosúľadiť s nariadením RIM 1. Ďalšia konkrétna otázka Pán grecký e, e, poslanec, spomenul už povedať, e, povedal, že máme e, viedenský dohovor o predaji, o tovare, predaj tovaru, či sa to uplatňa alebo nahradí v prípade cezhraničnej transakcie medzi podnikmi ale do tej miery, že e, e, e, rozsah vedenského dohovoru a fakultatívneho nástroje nebudú totožné, či zostanú nejaké reziduálne prípady na uplatnenie vedenského dohovoru. Ďalej otázka právneho základu. Tento nástroj musí mať pevný právny základ. V opačnom prípade E, to je takmer fatálny e, zdroj právnej neistoty. Nemôžete sa rozhodnúť pre tento nástroj, pokiaľ nie ste si istí základom. Čiže to je kľúčová otázka. Sú tu niektoré ďalšie, ktoré e, sa tu spomenuli v inej súvislosti, nebudem sa im venovať teraz. Ďalej musíme mať jasné, a o tom hovoril pán Klint, nemecký sudca, musíme mať jasné o tom, ako sa bude vykladať tento nástroj, prípade, že e, vzniknú nejaké medzery, či pôjde o autonómny výklad týmto nástrojov, alebo sa uplatní vnútraštátna úprava, takisto bude e, súdny dvor e, reálne schopný vyriešiť všetky odvolania, alebo či sa to bude riešiť v prvostupňovom súde, ktorý zapodívala občanskoprávnymi záležitostiami v Európskom súdnom dvore. Moja úloha spočívala v tom, aby som spomenul aj ďalšie e, nedostatky alebo potenciálne e, prídené hodnoty. Samozrejme, to sú normatívne kategórie, to je otázka úsudku a preto spomeniem iba niekoľko z nich a pokúsim sa e, ich zhodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Fakultatívne nástroje nepochybne prispieje Eh, k posilneniu únie. To bude symbolickým eh, krokom smerom eh, vzniku celého európskeho politického subjektu, posilní európske občanstvo. Jednak priamo, pretože pre ne sa môže rozhodnúť zmluvné strany, ale aj nepriamo v tom zmysle, že národné súdy aj keď e, tento nástroj e, sa nepoužije, v prípade, že e, sa môžu rozhodnúť, je pravdepodobné, že sa budú inšpirovať týmto fakultatívnym nástrojom, o ňom sa bude prednášať na vysokých školách a, s tým oboznámia nové generácie právnikov. Čiže je to určitý prínos pre tých, ktorí sú za tesnejšiu úniu. Zatiaľ, pokiaľ ste za to, aby sa uplatnilo súkromné práva, alebo či už medzinárodné, alebo vnútroštátne, potom by ste sa mali zrejme e, sa viac postarať o vnútroštátne národné záujmy a postaviť sa proti, pretože je to nepochybne krok smerom e, k väčšej Európe. Ďalší prvok je to úroveň ochrany. Ochrany predovšetkým spotrebiteľov, ako sa už o tom hovorila, komisia oznámila E, že zabezpečí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ale pokiaľ je to tak, je to samozrejme prínos pre spotrebiteľov, ale už sa tu poukázalo e, e, pánom generálnym z komisii, že vysoká úroveň ochrany nemôže byť najvyššia možná úroveň. Nepochybne spotrebiteľe členských štátov, ktorí majú v súčasnosti najvyššiu úroveň ochrany, E, môžu e, niečo stratiť. Taktiež e, prichádza to nielen z organizácií na ochranu spotrebiteľov, ale aj odborníci vo všeobecnosti vyjadrujú určité obavy, pretože na jednej strane komisie si praje vysokú úroveň ochrany, na strane druhej je tu aj politická vôľa použiť e, nejaký fakultatívny nástroj a čiže je tu obava, že v konečnom dôsledku e, politici sa budú e, pripravení súhlasiť aj s nižšou úrovňou ochrany s tým, aby dosiahli politický úspech vo forme fakultatívneho nástroja. A je to samozrejme plne v pôsobnosti politikov. Ale je to vec, na ktorú treba poukázať. Okrem ochrany spotrebiteľov je tu aj potenciálny prínos pri použití fakultatívneho nástroja vo forme ochrany malých podnikov v prípade zmluv medzi podnikmi a súčasťou úlohy expertnej skupiny je posúdiť aj toto hľadisko a keďže jedným z e, cieľom e, e, je zabezpečiť použiteľnosť a užitok fakultatívneho nástroja pre malé stredné podniky, to môžeme vnímať ako prínos. Niekto povie, že je to nebezpečné, pretože podniky sa musia dokázať postarať sami o seba, ale mm, napokon môžu sa rozhodnúť nepoužiť fakultatívny nástroj, takže nebezpečenstvo príliš silnej ochrany podľa mňa tu neplatí v prípade malých a stredných podnikov a napokon teda predposledná poznámka. Môžeme to vnímať tiež z e, e, rôznych uhlov pohľadu. Je tu vzťah e, k viedenskému dohovoru o predaj tovaru. Len jeden príklad. Prakticky ako zabezpečíme nie uplatnenie viedenského dohovoru o predaj tovaru, ale z hľadiska medzinárodných aspirácií a napokon môžeme sa pozrieť do preambuly Viedenského dohovoru a tam sa dá povedať, že európske riešenie e, by bolo na úkor tých, ktorí uprednostňujú globálnu integráciu súkromného práva. Takže e, tento fakultatívny nástroj bude zrejme mať veľmi obdobný rozsah posobnosti ako Viedenský dohovor a e, bude širší, alebo neskôr sa stane širší, potom e, tento rozpor bude podstatne menej významný, aj e, význam tohto argumentu bude e, menšie. To znamená, že fakultatívny nástroj je iba ďalším krokom vývoja, ktorý začal viedenským dohovorom. A fakultatívny nástroj by mohol byť modelom ďalšieho globálneho vývoja. Takže na túto možnosť komisia tiež poukázala. No a samozrejme, to už naozaj posledná poznámka, čo e, by mohol priniesť pozitívne tento e, fakultatívny nástroj, e, mohli by mať dobrú právnu kvalitu. A to by bolo veľkou výhodou, zatiaľ čo keby táto kvalita bola horšia, to by bolo nevýhodou. A okrem toho pochybnosti o kvality nie sú uh, na mieste. A niektoré členské, pardon, niektoré nemeckí uh, uh, právnici písali do Frankfurter Allgemeine Zeitung a povedali, že komisia si zvolila nesprávnych ľudí do skupiny expertov že existuje lepšie alternatívne zloženie. To nie je veľmi e, užitočné. Ďalšia obava v súvislosti s kvalitou a a, a, tú uh, otázku nastavili niektorí odborníci. Povedali, že dokonca keď uh, experti dajú dobrý výsledok, potom politici to všetko zničia. Pretože uh, upravia tieto pravidlá. Hlavným cieľom Eh, akademického nástroja eh, eh, je akademická kvalita. V takom prípade samozrejme to môže spôsobiť znepokojenie, ale na druhej strane právne nástroje v Európskej únie nemôžu uspieť bez demokratickej dôveryhodnosti a opačná situácia mm, by spôsobila podstatne väčšie znepokojenie a to by bolo fatálnym nedostatkom e, fakultatívneho nástroja. To je to, čo som chcel povedať e, e, k tejto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše úvahy a za to, že ste veľmi vyvozene predložili rôzne argumenty. Ospravedlňujem sa, ale musím veľmi prísne e, e, sa postaviť voči ostatným rečníkom. E, máme málo času, chceli by sme ešte mať rozprávu. Poprosím vás, aby ste sa predsa len držali vášho času. Mac Frile, Association d'avocats. Máte slovo. Merci beaucoup, madame, madame la présidente. Je me... Ďakujem pekne. Mm, ďakujem pekne e, pani predsednička. Môj dokument je po anglicky, ale budem vystupovať po francúzsky, ak dovolíte. Je to tak pre mňa jednoduchšie. Chcel by som zareagovať na otázky, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o fakultatívny nástroj. Môže takýto nástroj zvýšiť právnu istotu? Môže podporiť e, cezhraničný obchod? E, ja zastupujem viaceré francúzske zruženia právnikov, vrátane alebo najmä e, tých e, e, alebo zastupujem vlastne najmä tie združenia, ktoré sa venujú špecificky súkromnému zmluvnému právu. Treba si pamätať, alebo treba pamätať na to, že momentálne tu máme veľmi špecifickú situáciu, a to síce, že právna veda, čo je veda univerzálna, je zároveň E, vedou alebo oblasťou, ktorá je e, veľmi oddelená podľa krajiny, podľa regiónu, podľa podregiónu. A vyplýva z toho špecifický problém. To síce, že e, právo môžete tým pádom praktizovať iba takým veľmi oddeleným spôsobom v rámci e, konkrétnej jurisdikcie, ako povedala francúzska ministerka e, Lagarde, ktorá svojho času pracovala pre veľkú americkú um, americkú právnu e, kanceláriu, skutočnosti, právnickú kanceláriu, v skutočnosti každý právnik je veľmi obmedzený, pretože odborníkom na svoje E, svoju právnu tradíciu, ale v iných je už iba tak povediac e, turistom. Treba si uvedomiť, že takéto problémy v Európe máme a práve preto európske zmluvné e, právo sa rozvíja tak veľmi pomaly, tak, tak náročne. Ďalšia otázka, ktorú si treba položiť, sú zmluvy. Zmluvy, to je predsa sloboda. Zmluvná sloboda je základný princíp práva. A prečo by sme túto slobodu mali vôbec nejakým spôsobom regulovať? obmedzovať. Túto otázku si treba položiť, pretože ak budeme chcieť e, tieto veci príliš regulovať, e, vytvoríme si v skutočnosti oveľa viac e, prekažok, než by sme chceli. A keďže času je málo, prejdem rovno k veľmi zaujímavej otázke, ktorá tu už aj zaznela, a to fakultatívny nástroj vo svetle spotrebného práva. Zaznelo tu, že ide o isté, istý fakultatívny nástroj, alternatívny nástroj, ktorý je potrebný, ale ja chcem eh, sa pozrieť na to, či je potrebné alebo nie mať fakultatívny nástroj pre vzťahy medzi e, podnikmi, teda B2B, ako sa hovorí po anglicky, a to po prvé. A po druhé, ak takýto fakultatívny nástroj, e, alebo či vôbec takýto fakultatívny nástroj by mal alebo nemal byť prepojený s právom spotrebiteľským. To sú tie skutočné otázky. Čiže spotrebiteľské právo, právo na ochranu. Právo, ktoré máme preto, aby sme e, chránili najslabšie zmluvné strany a E, zmluvné právo na úrovni B2B, je to jedno a to isté? Chceme teda chrániť e, niekoho slabšieho v rámci toho vzťahu? Teda jeden e, podnik pred druhým podnikom? Myslím si, že nie. Čiže o čo v skutočnosti ide? Problém nie je v tomto. Problém je, že my chceme posilniť cezhraničné vzťahy, nechceme chrániť niekoho, kto je slabší, a preto sa pýtam, je e, potrebný fakultatívny nástroj na niečo takéto niečo, alebo sú e, firmy e, schopné vyrobiť alebo robiť tieto veci aj sami, pretože majú k dispozícii právnické týmy. Treba predsa postupovať pragmaticky, ak chceme zistiť, do akej miery takýto fakultný nástroj vôbec je v Európe zaujímavý. ak e, bude mať podnik dispozícii takýto nástroj, bude to znamenať pre neho vyššie e, náklady, vyššie e, právne riziko a lepšie alebo väčšie, väčší objem cezhraničných transakcií. Podľa nášho názoru toto nie je známe, nie je to jasné, treba si to najprv vyhodnotiť. A také vyhodnotenie situácie bude vychádzať nielen z komparatívnej štúdie základných právnych systémov, ktoré máme, nie, my takisto musíme vychádzať zo skutočný, skutočných príkladov z praxe, ako takéto transakcie prebiehajú. E, dávam konkrétny príklad, ale podľa mňa tých príkladov je ešte e, viac. Podľa mňa sa treba inšpirovať konkrétnymi príkladmi, reálnymi príkladmi. E, zoberte si napríklad e, obchod medzi britským a francúzským podnikom, ktoré povedzme uzatvárajú poradenskú službu v oblasti inžinierstva. Čiže od začiatku do konca zmluvy zistíme, že každá zmluvná strana, aj tá najviac sofistikovaná zmluvná strana, aj tie najväčšie e, podniky v Británii či vo Francúzsku budú mať isté problémy. Každý z nich bude mať e, inú predstavu, inú metódu, bude tam chcieť e, mať zakotvené svoje záruky, ktoré fungujú v jeho právnom poriadku a bude si myslieť automaticky, že to pôjde aj v druhej krajine rovnako, ale e, zrazu m, prichádza k šoku e, a pri e, prvej výmene názorov, keď si tie zmluvy navzájom odovzdanú, zrazu tam bude veľký šok, pretože Francúz navrhne zmluvu kde bude pár základných definíc, pár koncepcií a implicitne sa tam bude predpokladať e, mnoho ďalších vecí, ktoré tam netreba písať, pretože vo Francúzsku každý e, predsa vie, ako sa má interpretovať e, zmluva. Ale kolegovia z Británie prídu s iným návrhom, veľmi detailným, konkrétnym, nič tam nebude implicitné, práve na všetko bude explicitné a tým pádom sa nakoniec nedohodnú. A ak by šlo plnenie takéto zmluvy, aj tam to nie je celkom jasné. Napríklad francúzsky konzultant okrem povinnosti e, všeobecnej bude mať, povedzme, aj povinnosť poskytovať veľmi špecifické inžinierské konzultačné služby, pričom e, v poňatí anglosaskom to už e, tak nebude. Prečo? Lebo tam všetko vychádza z judikatúry a z princípu dobrej viery takže, a podobne. Takže oni keď si budú e, vymieňať tie rôzne e, doložky, rôzne ustanovenia o tom, ako sa ukončí zmluva, napríklad force majeure, hej, e, vyššia moc. To napríklad vo Francúzsku vyššia moc je vnímaná inak ako v Anglicku. Myslím, možno myslíme, že to je podobný koncept, ale nie, nie je tomu tak. V prvom príklade v prvom prípade pardon, e, dôjde k pozastaveniu platnosti zmluvy, ak dôjde k zásahu vyššej moci, ale v druhom právnom systéme dochádza k ukončeniu zmluvu, čo nie, zmluvy, čo nie je to isté. Ďalší príklad, náhrada škody. Nepriama e, náhrada škody, e, nepriama kompenzácia. To sú veľmi dôležité veci, kde koncepty sú veľmi odlišné. A nakoniec ten výklad vo Francúzsku bude úplne iný. Bude vychádzať zo, všeobecno, zo všeobecného pojeku konkrétnemu, ale naopak e, britskí právnici e, skôr budú hľadať identický precedens a podľa toho budú ten, e, tú zmluvu vykladať. To vždy je e, veľký šok bez ohľadu na to, o aké podniky idú, či sú to e, veľké, malé, stredné. Nakoniec aj tie veľké nadnárodné firmy majú s takýmito vecami veľký problém, dokonca častokrát väčší ako tie malé a my ako právnici, advokáti s tým máme problém tiež, pretože nedokážeme niekedy ani poriadne zistiť, ako to v tej druhej krajine funguje. Niekedy je ťažké zapracovať sa odborníkovi na e, to druhé e, právne, na, na tú druhú právnu tradíciu a stráca sa tým akurát čas. Takže naozaj máme tu konkrétne prekažky v zmluvnom práve, ktoré budú aj naďalej existovať, ak niečo neurobíme neurobíme pardon, e, v Európe. Ide o to, ako toto vákuum, ktoré existuje, zaplniť. Keď sa pozrieme na referenčný rámec, áno, je to veľká práca, ale my, ak e, sa na to pozrieme ako advokáti alebo podniky, zistíme, že v skutočnosti je tam veľký rozdiel medzi textom a realitou. Ako napríklad je to v prípade klauzuly, ktorá sa týka tých e, škodlivých e, e, praktík. Napríklad v Británii to majú, u nás to nepoznáme. Ako to vyrieši referenčný ramec? Nijako, nebude to vôbec riešiť. A práve preto je potrebný ten fakultatívny nástroj v európskom zvolnom práve tak, aby sme posilnili právnu istotu. Ale tento fakultatívny nástroj bude akceptovaný zo strany užívateľov, teda najmä zo strany podniku, ak sa e, vykoná niekoľko vecí. Poprvé, e, posúdenie e, dopadu. Dopadová štúdia. Tá musí byť dostatočne podrobná. Treba vyhodnotiť dopady na podniky, na právnikov, na právnych poradcov, pretože ako som povedal, je tu veľa vecí, ktoré treba analýzovať. Ďalej, metodika. Nie je e, e, mm, respektíve, e, keď sa spýtate, zaujíma vás e, nástroj takýto európskeho práva, je to niečo, čo vás trápi, keď sa spýtate ľudí, nie, nezaujíma ma to, vám povedia, mňa zaujímajú iné bežné veci do života a Mm, preto hovorím, že treba ísť e, e, za rámec takýchto právnických e, záležitostí, právnych záležitostí a treba sa pozrieť na to z hľadiska bežného človeka, z hľadiska bežnej každodennej praxe. Ďalej treba mať k tomuto nástroju taký inovatorský prístup, novatorský, pardon. My to napríklad dnes vidíme o všelijakých rámcových zmluv, tam už je, toto, je tomu tak. Takisto treba definovať priority. Napríklad, pani predsednička, E, prepačte ešte pár slov, budem sa snažiť to zostručniť, ale chcem ešte povedať, že áno, veľký problém je otázka zodpovednosti. Áno, je to pravda. Ale možno, že e, ten problém prestane existovať, pokiaľ ho všeobecne vyriešime formou poistenia. Stručne povedané, To je dôvod, prečo by sme mali mať záujem o takýto fakultatívny nástroj, ale iba za určitých podmienok. E, ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz sa môžeme pozrieť na ďalšiu tému a to je rozsah a obsah fakultatívneho nástroja. A k tomu e, vystupí e, Christoph Bush z Univerzity Osnabrück. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu. Ehm, chcel by som vám prezentovať eh, rôzne regulatorné eh, možnosti, pokiaľ ide o rozsah a obsah eh, takéhoto nástroja. A inak by som sa chcel ešte v podstate zaobrať aj veľmi ehm, praktickou otázkou, ako by takýto nástroj vlastne mal vyzerať. Sú to vlastne tri také regulačné možnosti a síce osobný rozsah, geografický rozsah a hmotný rozsah. To sú tri rôzne veci, ktoré je potrebné riešiť, ako vlastne riešiť v podstate e, to rozhranie medzi takýmito vecami a ako vlastne zaviesť sa mechanizmy, ako môžu v podstate zmluvné strany sa rozhodnúť pre tento mechanizmus, jednoducho vyhlásiť opt-in. Samozrejme, že sú to veľmi um, záľudné otázky, ale ja by som chcela teraz hovoriť o týchto osobných, o tomto osobnom rozsahe. Komu vlastne umožníme uh, sa zúčastňovať takéhoto nástroja, využívať takýto nástroj. Tam sa predpokladá v podstate um, B, uh, zmluvy B to B alebo B to C. Tretia opcia, to by mohla byť žiadne neobs neobmedzenie tohto rozsahu. Keď sa pozrieme na tú prvú možnosť, európsky nástroj len v nadväznosti na zmluvy B voči C, to by v podstate riešilo problémy na vnútornom trhu. To znamená, že tam by v podstate e, sa istým spôsobom tým pádom nahradili vnútroštátne platné e, právne predpisy v nadväznosti na ochranu e, spotrebiteľa. Ale samozrejme, že v tom prípade takýto voliteľný nástroj by musel vlastne zabezpečovať dostatočný stupeň takejto ochrany. A to by takisto vlastne muselo e, zabezpečovať, že by to neobchádzali vlastne uh, Ehm, takýmto spôsobom patričné subjekty. To znamená, že by si nemohli vyberať len tie čerešničky na dorte. A takisto v nadväznosti na článok 6. V tom prípade ehm, nariadenie z Ríma by sa vlastne ehm, vyčlenilo, ale samozrejme, že ak neverieme do úvahy vlastne takéto zmluvy z B, z B Prečo by takáto možnosť nemala byť k dispozícii aj v nadväznosti na zmluvy BSB? Niektorí argumentujú tým, že v podstate nie je potreba takéhoto nástroja v nadväznosti na B a tu B. B, voči B, pretože existuje samozrejme takýto mm, medzinárodný nástroj, pretože tento medzinárodný nástroj v nadväznosti na zmluvy BSB to by bolo samozrejme atraktívne len vtedy, keby to poskytovalo nejakú pridanú hodnotu v porovnaní e, s e, takýmto voliteľným nástrojom. Možno, že by to bolo, malo e, širší rozsah, to znamená, že nie len predaj, ale aj povedme poskytovanie služieb, respektíve riešenia, ktoré vlastne v súčasnosti takéto CFD DCFR vlastne neobsahuje, keď v podstate E, sa táto viedenský dohovor vytvoril v nadväznosti na e, medzinárodný predaj tovaru, tak vtedy vlastne takéto veci neexistovali. A toto by bolo mimoriadne atraktívne pre také podniky, ktoré ponúkajú svoje produkty nielen e, podnikom alebo spotrebiteľom, ale aj obom týmto trhom, napríklad onlineové predajne kníh, kde máte vlastne aj e, spotrebiteľov, ale povedzme aj iné e, firmy. Takže takýmto spôsobom by ste vlastne mohli vlastne využívať tento nástroj pre oba tieto trhy, na ktoré ste sa zamerali. Takže dá sa povedať, že by to mohlo mať pomerne široký rozsah uplatňovania aj e, v nadväznosti na zmluvy B voči B, ale aj kategórie B voči C. Pretože samozrejme, že si musíme uvedomiť, že to nepokrýva všetky transakcie na vnútornom trhu, pretože častokrát máme veľmi veľký um, počet a tento počet rastie uh, v nadväznosti na C voči C. Takýto občný nástroj napríklad na eBay uh, trhu a tak ďalej by uh, bol veľmi výhodný. A teraz sa pozrieme na geografický rozsah a na regulatórne možnosti, ktoré sú k dispozícii. Znovu zelený uh, na kniha vlastne hovorí o dvoch možnostiach. To znamená, že by išlo len o zmluvy, ktoré sú cezhraničnámi, alebo by išlo aj o cezhraničné zmluvy a aj o domáce vnútoroštátne zmluvy. Samozrejme, že môžeme uvažovať o tom, že takýto voliteľný nástroj, ktorý by bol vlastne k dispozícii len cez, pre takéto cezhraničné trhy, by bol dostatočný. Ale samozrejme, že by to bolo obmedzený obsah a sú tam isté nevýhody. V prvom rade by bolo potrebné uplatňovať jasné kritéria, ktorým by sa vlastne odlišovalo, že čo je vlastne domáca vnútroštátna zmluva a čo je cezhraničná zmluva. Teoreticky to môže byť ľahké, ale v praxi to môže byť dosť e, obťažné, pretože relevantným parametrom, ak relevantným parametrom je obvyklé bydlisko spotrebiteľa alebo inej strany, tak ten biznis, ktorý ponúka svoje produkty cez e-shop, tak bude musieť vyžadovať v podstate obvykle bydlisko svojho perspektívneho klienta od neho, preto aby vlastne stanovil, že či je možné vlastne takýto nástroj uplatňovať v takýchto prípadoch zmluv. A toto by bolo dosť um, dosť neobratné, dosť proste ťažkopádne, pretože prečo by napríklad e, klient, ktorý si chce len niečo stiahnuť do svojho iPhoneu, prečo by mal e, vlastne niekomu dávať svoje miesto e, obvyklého bydliska. A potom takéto zmluvy by, by asi príliš uh, úzko zamerané, neboli by dostatočne atraktívne a tým pádom by sme nenašli vlastne tých, ktorí by podporovali takýto um, nový právny prostriedok, nástroj, pretože potom by bolo potrebné vlastne využívať dva kontrakty, respektíve dva modely na vnútroštátny trh. Takže ak by sme mali nástroj, ktorý by mal k dispozícii jednak na cezhraničný, ale aj na vnútroštátne typy zmluv, tak by to v podstate umožňovalo ľahké uzatváranie takýchto cezhraničných zmluv. A teraz sa e, zameriame e, tou druhou stránkou a to je e, hmotný rozsah. Pretože pokiaľ ide o e-commerce, sú to isté oblasti práva, ktoré by sme mali pokryť Možno, že by sme mohli um, nejaký trojnásobný alebo trojstranný test vlastne uplatniť, aby sme vlastne definovali minimálny rozsah takéhoto uh, voliteľného nástroja. V prvom rade, pokiaľ ide o komisiu, komisia hovorila o tom, že vlastne um, takýto nástroj musí byť v súlade s relevantným aký. To znamená, že uh, musí sa povedzme, eh, je tam istá povinnosť v nadväznosti na informovanie, eh, sú tam práva eh, jednoducho zrušiť jednostranne dohodu a tak ďalej. Ide o predaj spotrebiteľského tovaru. Ale ak tam i niektoré veci budú chýbať, ktoré v podstate reguluje práve tento viedenský dohovor o medzinárodnom predaji tovaru, tak by vznikali isté problémy. Vytváralo by to právnu neistotu. A nakoniec, pokiaľ ide o test Rím 1, samozrejme, že takýto nástroj by mali jednoducho um, zahrňať všetko to, čo vlastne spadá pod Rím 1 v nadväznosti na článok 12, to znamená rozsah e, uplatňovaného zákona práva. A tým sa dostávam k poslednému diapozitívu. Na základe takéhoto trojnásobného testu európsky zákonodárca by mohol vypracovať e, nástroj, ktorý je presne zameraný, zacielený. Nebola by to jednoducho len oblasť, kde tento potenciál, pokiaľ ide o vnútorný rast trhu, je mimoriadne silný, ale tu by mal európsky legislátor vlastne aj možnosť vypracovať nové právo pre nový trh, pretože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 to je oblasť, kde nemáme storočia rôznych právnych praxí v rôznych členských štátoch. A EÚ by mohla vypracovať nový model, mohla by naozaj začať s novou tradíciou, ktorá by bola skutočne by predstavovala nový európsky model. Takže e, samozrejme, tak ako som naznačil, máme proste istú sadu všeobecných pravidiel, ktoré sú potrebné, pokiaľ ide o e-commerce, potom špecifických pravidiel, ktoré sa týkajú samozrejme práve e-commerce praxu, mohli by sme začať s modulárnym prístupom, mohli by sme hovoriť eh, povedzme o digitálnych produktoch z rôznych sťahovaniach, rôznych eh, softvérov a tak ďalej. A potom neskôr by sme mohli do toho zapojiť aj iné služby, napríklad eh, balíky eh, služieb v nadväznosti na cestovanie alebo spotrebiteľský úver, eh, poistenie a tak ďalej. Takýto nástroj, ktorý by sa zameral na e-commerce, by mohol byť mimoriadne atraktívny pre takýchto spotrebiteľov, ak by sa to skombinovalo aj s mechanizmom e, možného riešenia sporov formou online. To by naozaj e, povyšilo proste hodnotu takéhoto nástroja. A samozrejme, že by to nebola len nálepka kvality, ale e, bola by to aj brána k lepšiemu prístupu k spravodlivosti pre európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa musím samozrejme len ospravedniť e, za to, že vlastne naši nasledujúci rečníci sa skutočne musia poponáhľať so svojimi prednáškami. Takže teraz dávam slovo e, pani Martin Béard Touché z Univerzity e, z Paríža, Paríž Deka, ktorá bude hovoriť o vzťahu hmotných pravidiel vnútroštátneho práva. Vážená pani predsednička, oblasť, ktorou sa zaprívame, súvisí e, so vzťahom medzi týmito nástrojmi a vnútroštátnym právom členských štátov. Hovoríme teraz o e, povinne uplatniteľných ustanoveniach vnútroštátnej úpravy. V prípade použitie e, fakultatívneho nástroje. Mm, mm, viaceré ustanovenia musia zabezpečiť interakciu s vnútroštátnymi úpravami. Chcem sa k tomu vyjadriť e, v tom zmysle, že nástroj by mal byť e, zlučiteľný, aby sa dal použiť jednotným spôsobom v celej Európe. Nemal by byť však mm, E, vyčerpávajúcim, nemal e, by vylúčovať možnosť uzatvorenia zmluv na základe existujúceho systému, mal by jasne e, poukazovať na možnosť voľby pri uzatvorení zmluv. Musí jasne stanovať kritérie, na základe ktorých spotrebitelia sa môžu jednoznačne rozhodnúť. Mal by taktiež uvádzať, či ten, ktorý členský štát má ďalšie mm, e, ustanovenia, e, e, ktoré sa dajú uplatniť v prípade neistoty. V zelenej knihe Európska komisia podľa všetkého chce, aby fakultatívny nástroj bol úplný. Ale či to naozaj dokáže, či môže byť komplexným, musí obsahovať E, e, dodatočné ustanovenia pre zmluvy kúpy predaja a servisné zmluvy. Taktiež e, treba upraviť aj vzťahy medzi podnikom a spotrebiteľom, i keď to nemusí sa vzťahovať na vzťahy medzi podnikmi. To znamená, že spotrebiteľa musia mať absolútne jasnú predstavu, čo získajú v prípade použitia fakultívneho nástroja v porovnaní s použitím vnútroštátnej úpravy. Napokon, ak sa rozhodne pre fakultatívny nástroj, e, účastníci zmluvy e, e, sa musia presvedčiť o tom, že sa tým nedostanú spod posobnosti vnútroštátnej úpravy. To znamená, že treba fakultatívny nástroj zasúľadiť so všeobecným systémom. Ale nemyslím si, že by stačilo, keby mali iba tento cieľ. Preto si musím položiť otázku, do akej miery e, táto možnosť voľby by sa nemala uplatniť iba v tých oblastiach, e, e, kde, pre ktoré je určený fakultatívny nástroj s tým, aby fakultatívny nástroj bol zlučiteľný aj s inými oblastiami, ktoré mm, idú na dramec povinne uplatniteľných ustanovení vnútroštátnej úpravy povinne uplatniteľné ustanovenia samotné e, častokrát e, spôsobujú e, spory a rozpory vo vnútri štátu. A pokiaľ ide o medzištátnu úpravu, to treba osvetliť ešte dôkladnejšie. Treba zabezpečiť kompatibilitu fakultatívneho nástroja a ten si splní svoje cieľe, ak nebude odmetaný e, e, v prospech vnútroštátnej úpravy. To znamená, že samotnou povahou nie je možné sa zbaviť e, vnútroštátnej úpravy tým, že sa predloží fakultatívny nástroj. A preto je tu dvojaké riziko a musíme hľadať nejaké riešenie dvojaké riešenie spočíva, dvojaké riziko spočíva v tom, že e, subjekty sa budú snažiť vyhnúť e, sa vnútroštátnej úprave tým, že použijú fakultatívne nástroje. Ak je tu určitá nerovnováha medzi zmluvnými stranami, silnejšia strana sa bude snažiť nanútiť e, slabšej strane fakultatívny nástroj, aby tým obišla vnútroštátnu úpravu a môžeme si predstaviť situáciu, že E, e, vnútroštátna úprava, ktorá zabezpečuje ochranu spotrebiteľov, e, predstavuje určitú, určité bremeno pre silnejšiu stranu, zvolnú stranu a tomu musíme predchádzať. V oblasti ochrany spotrebiteľov nie je možné vylúčiť tú skutočnosť, že niektorí ľudia sa môžu rozhodnúť a to samostatne spontánne nevyužiť vnútroštátnu úpravu a, a podrobiť sa nejakým rizikom. To znamená, že aj tomu musíme e, predchádzať e, s tým, aby ľudia nevedeli obísť e, povinne uplatniteľné ustanovenie vnútroštátneho práva v prípade vzťahov medzi podnikmi. Podniky nevždy majú E, e, rovnaké postavenie a najmä e, v prípade reťazov častokrát máme dočinenie so silnou sieťou na jednej strane a malými dodavateľmi. Je tu aj opačné riziko, pri ktorom ustanovenie fakultatívneho nástroja sa neuplatňa, pretože sa uplatní vnútroštátna úprava to sa použije ako alternatíva v prípade, že fakultatívna E, e, fakultatívny nástroj má príliš e, veľa nepriateľných ustanovení. je možné niečo definovať ako porušenie zmluvy a v rámci fakultatívneho nástroja e, uplatniť ustanovenia o priestupkoch. Okrem toho e, je tu otázkou použitia fakultatívneho nástroja, e, keď nejaká tretia strana si uvedomuje možnosť obísť ustanovené množstvo štátneho práva takisto aj v prípade trestno-právnej zodpovednosti. Nevieme, E, e, v čom spočíva imperatív e, vyhnutia sa trestoprávnym postihom. Čiže vzhľadom na existujúce rizika, aké máme možné riešenie? Jedno riešenie spomínali už viackrát pred rečníci a to spočíva v zabezpečení fakultatívneho nástroja, ktorý bude chrániť slabšiu zmluvnú stranu. V prípade že vnútroštátna e, úprava poskytuje prísnejšiu ochranu. V prípade nerovnováhy e, medzi dvomi systémami treba zabezpečiť, e, aby nedochádzalo k systematickému zamietnutiu fakultatívneho nástroja, taktiež treba zaistiť najvyššiu možnosť ochrany na trhu. Druhé opatrenie, ktoré treba prijať, je zabezpečiť aby e, používateľia e, tohto systému e, či už slabšie podniky alebo spotrebitelia boli maximálne chránení týmto systémom. Ide o dve odlišné skupiny. Fakultatívny nástroj musí byť naladený na veľmi vysokej úrovni, aby upravoval riešenie všetkých týchto situácií. To, to znamená, že treba analytickým spôsobom preskúmať všetky možné riešenie, avšak E, je to možné e, druhé riešenie, ktoré v rámci povinných e, ustanovení právnej vnútroštátnej úpravy poskytne právomoci orgánu, ktorý bude monitorovať použitie fakultatívneho nástroja s tým, aby sa tento nástroj nenanúcoval slabšej zmluvnej strane. To znamená, že treba nastoliť rovnováhu a tým rozptýliť obavy členských štátov že sa bude upädzať vnútraštátna právna úprava. A teraz naozaj posledná veta. Vnútraštátna právna úprava sa môže zvoliť ako alternatíva. Ospravedlňujem sa, ale musíme skončiť presne o jednej. Poprosím ostatných dvoch rečníkov, aby to mali na zreteli. V opačnom prípade nebudem mať žiadnu rozpravu Veľmi e, ma to mrzí. Ďalším rečníkom je e, e, Monika Jegelská, súdkynia Rozhodovského súdu v Katoviciach. Thank you very much. Um... Ďakujem. Vyjadrím sa najmä k niektorým témam, ktoré sa týkajú vzťahov medzi možným fakultatívnym nástrojom a súkromným medzinárodným právom. Tieto problémy už spomenuli viacerí predrečníci. Ja to chcem e, e, možno tak skôr zhrnúť. Spomenúť niektoré konkrétne problémy tiež. Najprv chcem byť taký ten, ako sa hovorí, diablov advokát. My, akademici, máme radi súkromné medzinárodné právo, pretože je to náročné, e, právo je veľmi sofistikované, môžete sa na ňom e, intelektuálne naozaj vyblázniť v úvodzovkách, ale ale súdcovia ho nemajú radi, pretože e, daný e, prípad, e, daný, daný súdny spor je tým pádom komplikovaný, trvá dlho, nie je možné ho rýchlo vybaviť a vyriešiť. Súdca musí totiž to najprv zistiť, ktoré právo má uplatniť, potom sa musí naučiť jeho obsah a tak ďalej. Dôsledky toho vidíme E, v oblasti e, ochrany e, spotrebiteľov. Máme napríklad články 3 a 4 nariadenia RIM 1, ale takisto aj článok 6 ochrana spotrebiteľov a spolu s článkom a 4, ktorý je o forme spotrebiteľských zmluv. Potom máme článok 3.3 nariadenia RIM 1 o čisto domácich prípadoch článok 3-4 o čisto európskych prípadoch a potom, ako sme počuli už pred minútou, máme tu článok 9 medzinárodné povinné pravidla. Spoločne máme takisto istú možnosť vybrať si e, právne pravidla v niektorých smerniciach, ako napríklad e, smernica o predaji na diálku alebo e, niektoré ďalšie. Tieto pravidlá vyplývajú z tých, tých mechanizmov, ako článok 6 e, nariadenia e, RIM. A takisto ich môžeme nájsť aj v niektorých e, mm, napríklad, napríklad v niektorých pravidlách medzinárodného práva v Polsku, napríklad či v Nemecku. Takže je to úlaha pre sudcu, akým spôsobom e, má takýto prípad vyriešiť. Vôbec sa pýtam, či sú takéto prípady momentálne. A ten sudca bude mať veľa problémov, E, zistiť, ktorý, ktoré právo vlastne sa má uplatniť v tomto, e, v prípade tohto e, tejto zmluvy. Takže preto si myslím, že takýto fakultatívny nástroj môže byť veľmi užitočným, pokiaľ naozaj to bude napísané jednoznačne. Ale ak chceme tento pozitívny cieľ dosiahnuť, musíme veľmi opatrne naformulovať pravidlá medzinárodného, medzinárodného e, súkromného medzinárodného práva pardon, e, v tom texte, aby fungoval takým spôsobom, že súdca nebude musieť sa obracať na medzinárodné súkromné právo, ale vychádzal by iba z tohto fakultatívneho nástroja. Už sme počuli niečo o rozsahu nástroja, subjektívny, e, rozsah, teritoriálny e, rozsah, vecný rozsah, všetky tieto veci sa zohľadňa e, v súkromnom medzinárodnom e, práve pokiaľ ide o e, zmluvy B2B, B2C alebo C2C, či máme predsa vienský dohovor, ten sa týka domácich zmluv, ale to všetko musíme zohľadniť aj vo fakultatívnom nástroje, pokiaľ ide o súkromné medzinárodné právo. Ďalšia otázka, e, charakter samotného fakultatívneho nástroja. je to e, národný režim, alebo je, z ktorého si môžeme e, vybrať opt-in, opt-out, alebo je to iný národný režim, ktorý treba zvoliť. Chcem teda povedať, je tu e, možnosť čiastočnej voľby, čiže vyberieme si fakultatívny nástroj a potom si vyberieme ktoré právo bude e, rozhodovať o zmluve, alebo to necháme e, na, na e, inú inštitúciu. Ďalšia vec, charakter tejto voľby, pokiaľ ide o súkromné medzinárodné právo, táto voľba myslím si, že by bola lepším riešením, ale v takomto prípade musíme spomenúť problém validity takéto voľby konceptu stran a takisto aj e, máme tu problém spravodlivosti, ferovosti takéhoto, takéto voľby. Treba si predstaviť napríklad, že máme e, klauzulu voľby v, e, v tradičnej zmluve, v tradičných termínoch a potom je tu problém, e, je možné overiť si spravodlivosť, ferovosť e, e, takejto klauzuly o voľbe na základe e, tradičných e, termínov. Ďalšia možnosť je, že to nie je vlastne voľba práva, ale použijem koncept e, z nariadenia RIM. Dáme e, vlastne e, fakultatívny nástroj ako súčasť nášho práva. Znamená to, že súkromné medzinárodné právo nebolo zatiaľ použité. A musíme zistiť, ktorý, ktoré právo vlastne bude aplikované na túto zmluvu. To myslím si, že by nebolo najlepšie riešenie, ak e, chceme, čo by bolo podľa mňa praktické, e, sa zbaviť E, ďalšieho používania súkromného medzinárodného práva. Pokiaľ ide o tie nedostatky, e, akým spôsobom to právo tie nedostatky e, vyrieši. Musíme ísť na súkromné medzinárodné právo v tom prípade, alebo obrátiť sa na neho. Ja si myslím, že fakultívny nástroj by bol byť taký komplexný, aby vôbec neumožňoval mnohé veci mimo svojho vlastného rozsahu. A potom treba prebrať aj vzťah s inými ustanoveniami e, súkromného medzinárodného práva, tak ako už e, som ich spomenula e, predtým. A posledná vec, ako to bude v praxi fungovať. Napríklad, ja zakliknem modrý gombik. E, modrý E, modrú klasnicu, tak proste čo z toho vyplýva? Pravdepodobne e, to budem vykonať vo svojej jazykovej verzii, pretože um, bude mať z toho zisk e, spotrebiteľ. Čo to bude znamenať v praxi? Predstavte si, že ja to podpíšem alebo na to klikne v polskej verzii Znamená to, že tým pádom e, si e, e, volím polské právo ako také, alebo si zvolím vlastne tým pádom polskú verziu fakultatívneho nástroja, alebo volím si nástroj, ale neviem v akej verzii. A potom, čo z toho vyplýva? Čo z toho vyplýva v takejto voľby? Znamená to, že budem používať polskú formu interpretácie fakultatívneho nástroja, polskú judikatúru tým pádom tiež s tým spojenú? Tieto otázky treba jasne vyriešiť v samotnom fakultatívnom nástroje. Ďalší problém všeobecné klauzuly. Kto ich bude interpretovať? Ak niečo sa nechá na súdny dvor, tak čo spravíme v prípade čisto domácich e, e, prí, prípadov, ak umožníme použitie fakultatívneho nástroja aj v týchto prípadoch. Bude e, teda dochádzať k, dvojtej, k dvojitej interpretácii, alebo prípadne budeme môcť možno e, využiť e, viedenský dohovor o autonómnej interpretácii, ale v tom prípade samozrejme už to bude ovplyvnené e, národne. To samozrejme sú iba niektoré hlavné body, na ktoré som chcela upozorniť. Nesnažím sa na ne zodpovedať, iba chcem povedať, že tieto témy prípadne aj niektoré ďalšie témy súvisiace so súkromným medzinárodným právom, tie musia tam byť naformulované veľmi opatrne a musia byť veľmi dobre premyslené, aby súdca mal možnosť nevyužívať e, súkromné medzinárodné právo čo možno najviac. A v tom prípade podľa mňa bude fakultatívny nástroj v praxi efektívny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a posledný rečník Eva Lyon, British Institute of International Comparative Law. Nech sa páči. I will speak as well on private international... Takisto budem hovoriť o pravidlách, pokiaľ ide o súkromné medzinárodné právo a Samozrejme, že by som chcela hovoriť o regulačných možnostiach a technikách. Podľa môjho názoru sú tam dve takéto regulačné opcie. To znamená, že to môže byť takýto nástroj, ktorý je taký režim, ktorý je v podstate na tej úrovni ako vnútroštátny nástroj a môžete si to vlastne zvoliť ako e, platné právo podľa článku e, takéhoto nariadenia, alebo môžete v podstate ísť e, podľa režimu vnútroštátneho práva, čiže na jednej strane budeme mať vlastne vnútroštátne právo, na druhej strane budeme mať jednotné zmluvné európske právo. A samozrejme, že tam by sa v podstate e, tieto veci riadili viedenským dohovorom o medzinárodnom predaji tovaru a tak ďalej. A samozrejme, že nechcem hovoriť vlastne o týchto mechanizmoch opt-in, opt-out, pretože o tom sa tu dosť veľa hovorilo. Nebudeme hovoriť o tom, že či to bude zmluvná strana e, z, mimo Um, štátu, ktorý je mimo EÚ alebo zo štátu EÚ, či tam je ochrana slabšej strany, či je tam patričné uh, rozhranie medzi touto oblasťou a inými oblastiami práva a tak ďalej. Takže ja by som chcela len počiarknúť niektoré problémy. Keby ste si vybrali 28. režim, to znamená, že v tom zmysle, že vlastne e, na základe e, pravidla v nadväznosti na konflikt zákonov budete mať problém s článkom 6, o tom ste už počuli, takýto výber bude vlastne e, obmedzený pokiaľ ide o zmluvu so spotrebiteľom, pokiaľ ide o článok 9, ktorý by vlastne um, bol nahradený, tam by ste mali vlastne problém s odsekom 3, potom ste tam mali problém aj s depisážou, ak by ste sa rozhodli uh, pre takýto voliteľný nástroj na istú časť takejto zmluvy a na vnútroštátny nástroj, pokiaľ ide o ďalšiu časť takejto zmluvy ako to spravíte. Musíte si zvoliť právo, aby to právo bolo vlastne aplikovateľné, pokiaľ ide o takúto zmluvu, či to bude skutočne právo, ktoré e, platí v krajine obvyklého bydliska tejto osoby a tak ďalej. A potom samozrejme tam ide ešte o zmluvnú stranu z tretieho štátu, ako v podstate z hľadiska tre- jurisdikcie, teda <clears throat> tretieho štátu by sa to vlastne vnímalo, pretože možno, že takýto výber nebudú uznávať. Môžete samozrejme si povedať, že takto sa rozhodnete, že vlastne e, vylúčite aplikovateľnosť článku 6 odseku 2 v nadväznosti na nariadenie e, z Ríma, ale toto bude mať samozrejme aj ďalšie e, dopady napríklad znovu na článok 11 a ak podstate z toho vyčleníte aj e, možnosť aplikovať, takéto e, zahraničné právo. Budete sa musieť zamyslieť nad tým, že ako toto bude vnímanie zvonku. Potenciálne budete mať menej problémov, ak sa budete pozerať na tento voliteľný nástroj ako na druhý režim, to znamená, že paralelný režim, podobne um, ako je vnútroštátne zmluvné právo, môžete to kombinovať s mechanizmom priamej uplatniteľnosti, nepriamej uplatniteľnosti, to znamená, že takýto nástroj v podstate môžete dať k dispozícii v nadväznosti na a, a môžete v podstate potom e, vlastne ignorovať vnútroštátne právo, ak to spravíte samozrejme v nadväznosti na interoperabilitu, ak e, to spravíte s nadväznosti na tretí štát, možno, že to nebude fungovať, pokiaľ ide o e, byd- obvyklé bydlisko, musíte brať asi do úvahy ešte aj iné faktory. Ak e, sa zamyslíte nad takýmto režimom nepriamej uplatňovateľnosti, v tom prípade skam samozrejme, a musíte sa zamyslieť na e, uplatňovanie e, Rímu 1, ak sú tam nejaké medzery, tak v tom prípade samozrejme budete musieť tie medzery nejako zaplniť. Pokiaľ ide o obmedzenia v nadväznosti na výber práva, výber občného nástroja nebude vlastne výberom práva, pretože tým pádom vlastne toto ustanovenie sa nebude vlastne uplatňovať, pokiaľ ide o tento výber. Ale samozrejme, že takýto uh, nástroj, to znamená článok 6 od 2, to je v záležitosť, ktorá by bola relevantná, ale tu by ste v podstate vlastne nezbavili toho spotrebiteľa tej ochrany v nadväznosti na jeho domovskú krajinu. A ak je takýto nástroj potom zapracovaný do každého vnútroštátneho systému v každom členskom štáte a keď každý takýto členský e, systém členského štátu vlastne umožní takúto derogáciu, tak potom by sa to vlastne riadilo patričnými pravidelami. To isté sa týka vlastne článku 3 odseku 3 a potom by ste mohli ešte aj uplatňovať článok 6 odsek 2. Mali by ste menej problémov nadväznosti na uznávanie rozsudkov, čo by malo byť základom, pokiaľ ide o tento voliteľný nástroj. A pokiaľ ide ešte o opt-in a opt-out, niekoľko poznámok. Ak to, tento nástroj chcete v domácom prostredí uplatňovať, tak potom by bolo dobre, keby ste to naozaj založili v podstate na tom vnútroštátnom mechanizme. Z hľadiska jasnosti by bolo vlastne dobre, keby ste sa vyjadrili v tom zmysle úplne jasne, že ide o opt-in a ak, ako príjmete tento voliteľný nástroj, tak vlastne tým pádom by sa mohlo implikovanie e, vlastne e, prísť k záveru, že vlastne ste opt-outovali, to znamená, že ste sa vzdali vlastne viedenského dohovoru o medzinárodnom predaji tovaru. A pokiaľ ide o takéto um, ustanovenia týkajúce sa jurisdikcie, ak si to zvolíte, ak v podstate sa, povedzme, firma rozhodne, že um, chce v podstate takéto voliteľný nástroj, ak sa vlastne um, preto to rozhodne aj jasný celý mechanizmus. Dá sa povedať, že v podstate je tu istý dopad tohto nástroja napríklad v nadväznosti na uh, formu takýchto zmluvných stran, pokiaľ ide o uznávanie a presadzovanie, tak ako som povedala predtým, ak sa tento nástroj zvolí ako voliteľné právo e, vo vzťahu k niektorým e, nečlenským štátom alebo tretím štátom by sa mohli byť isté problémy. Takže by som to chcela veľmi stručne zosumarizovať. Koncepcia tohto druhého režimu pravdepodobne by vlastne predstavovala ďaleko menej nevýhod, z hľadiska medzinárodného súkromného práva, ale sú tam veci, ktoré je potrebné naozaj konštruktívnym spôsobom vyriešiť, pretože e, ide vlastne o mechanizmus priamej alebo nepriamej uplatniteľnosti a to je dosť dôležité. Veľmi pekne ďakujem všetkým a znovu musím sa vám len ospravedlniť za to, že ste sa museli ponáhľať, ale ja si myslím, že nám to veľmi pomohlo vypočuť si veci týkajúce sa niektorých otázok, s ktorými sme konfrontovaní, pretože naozaj sa zamýšľame v podstate nad tým, že či sa prikloniť k takémuto voliteľnému nástroju, pretože samozrejme, že sú to aj politické e, možnosti istých obcí. Ako vidíte, e, podľa času na hodinách, e, bohužiaľ sme v podstate Eh, bohužiaľ meškáme, ale chcela by som pokračovať v tejto diskusii tým, že vás chcem pozvať na obed, ktorý sa bude konať vonku pred touto miestnosťou a chcela by som samozrejme týmto vás povzbudiť eh, k nadviazaniu dobrých vzťahov s našimi kolegami z národných parlamentov. Čiže prosím, pridajte sa k nám, povyzývame vás na obed a teraz by som chcela odovzdať slovo nášmu predsedovi pánovi Lejnenovi. Veľmi pekne ďakujem, um, Diana. Chcem sa poďakovať všetkým, naš, všetkým našim kolegom a kolegyňam z národných parlamentov, ako aj z Európskeho parlamentu, všetkým tým, ktorí sú za túto oblasť zodpovednú. Myslím si, že sme dnes si vypočuli veľmi veľa rôznych informácií a je to veľmi um, užitočné v nadväznosti na ďalšie kroky, ktoré chceme v tomto procesu spraviť. Uh, musím vám oznámiť jednu veľmi smutnú správu a síce, že pani komisárka Redingová nemôže bohužiaľ prísť, pretože zasadnutie komisie ešte stále trvá a práve veci, za ktoré zodpovedá pani komisárka Redingová, ešte neboli prediskutové. Ne, to znamená, že nemôžeme zatiaľ počítať s jej e, účasťou, takže chcem sa vám všetkým poďakovať, chcem vám popriať e,